Uh, Takže vítam všetkých na tomto vypočutí. Vítam pani dezignovanú komisárku Jutta Leinen z Fínska. Máme k dispozícii 3 hodiny a preto by sme sa mali pustiť hneď do práce. V prvom rade srdečne vítam pani Jutu Erpilainen, dezignovanú komisárku pre medzinárodné partnerstva A viem, že pani dezignovaná komisárka sa tiež teší na toto vypočutie, podobne ako my, na našom výbore. A prvne začneme. Rád by som v krátkosti prešiel tými formalitami, ktoré sú potrebné a súvisia s týmto vypočutím. Poprvé, e, v súlade e, so e, smernicami, ktoré sú schválené na komisii, E, navrhujú sa pred kandidáti na základe kompetentnosti, osobnej nezávislosti a taktiež e, sa hodnotí aj e, aspekt vedomostí v súvislosti s daným portfóliom, ako aj náležité zručnosti. Pred týmto vypočutím pani Urpina písomne odpovedala na otázky, ktoré boli písomnou formou podané a sú k dispozícii vo všetkých jazykoch, teda tie odpovede. Výbor pre právne otázky nevznesol žiadne výhrady k tomu, že by sa malo konať toto vypočutie. A budeme následovne postupovať. Komisárka, dezignovaná komisárka, uvedie v 5 minútach svoje úvodné vystúpenie. Potom bude mať 5 minút k dispozícii aj na konci schôdze na záverečné vyjadrenie Okrem toho bude v úvodnej časti k dispozícii 25 otázok a bude k dispozícii teda tých 25 otázok pre poslancov a to bude e, robené spôsobom, že tam bude slot 5 minút pre každého s jednou minútou na otázku a 2 minúty na odpoveď. V prvom kone bude položených 7 otázok zo strany predstaviteľov politických skupín. Druhé kolo bude pozostávať z 18 otázok a tu sú otázky rozdelené podľa politických skupín a budú tu zastúpené aj možnosti pre nezaradených poslancov. Chcel by som pripomenúť, aby prísne dodržiavali pridelený rečnícky čas. Takže tlmočí sa do 23 jazykov a všetci rečníci môžu hovoriť svojim jazykom, ale prosím, hovorte pomaly, aby sa text dal kvalitne pretlmočiť. Na webovej stránke taktiež je možné sledovať e, streaming, toto vypočutie. A teraz, prvnež dáme slovo pani dezignovanej komisárke, rád by som ešte povedal niekoľko slov pokiaľ ide o témy, ktoré pokladáme za veľmi dôležité v našom výbore a verím, že uvidíme aj zo strany komisie spoluprácu v tejto sfere. Poprvé, jednou z veľkých reforiem, ktoré nás čakajú, je otázka roz, rozvoja susedstva a dúfame, že toto prinesie zvýšenú efektívnosť a pokrok v politike rozvoja EÚ a taktiež posilní významne úlohu Európskeho parlamentu. Po druhé, cestovná mapa z hľadiska implementácie SDG, teda aj z hľadiska udržateľných e, cieľov, toto tiež je veľmi dôležitá téma. Okrem toho už máme v podstate už sa nachádzame v jednej tretine e, v rámci procesu realizácie a preto máme veľký záujem na tejto stratégii ďalej pracovať. Ďalší bod. Dohovor, dohoda s Kotonou, Európska e, strana, teda konkrétne Európsky parlament, má záujem o začlenenie parlamentného rozmeru aj z hľadiska postojov Európskeho parlamentného zhromaždenia. Okrem toho, v kontexte rokovaní v súvislosti s inštitucionálnym e, zostavením do budúcnosti má parlament záujem na riešenie danej otázky. Takže teraz dávam priestor pani dezignovanej komisárke. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, Pane, vážené poslankyne, poslanky, poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou a radosťou, že môžem dnes pri tejto príležitosti prehovoriť k vám ako dezignovaná komisárka. Chcel by som najprv začať tým, že poviem, kto som, aké sú moje ciele a ako, podľa mňa, tieto ciele môžeme spoločne dosiahnuť. Musím pripustiť, že som si nikdy nepredstavovala, že tu budem sedieť na tejto stoličke raz v rámci kampane za Fínsko. A, a keď som sa zúčastňovala na zasadnutí e, významných schôdzí Európskej demokratickej mládeže, ani vtedy, keď som viedla Európsku, pro, Euró, teda pro Európsku organizáciu mládeže vo Fínsku, Nemyslel som na toto ani vtedy, keď som študoval vo Viedni. E, študent, bola som študentkou hudby na programe Erasmus vo Viedni. A predsa už v tých časoch som si začala budovať svoju silnú európsku identitu. Bolo to už v tých časoch, kedy som si začal budovať silnú vieru, že európska integrácia je dobrá pre Európu i pre svet. A predsa je to moja európska identita a moje presvedčenie v integráciu, čo ma viedlo až sem, k tomuto dátumu z hľadiska politického života, ako členka parlamentu, ministerka a aj z hľadiska života ako matka, aj z hľadiska práce v občianskej spoločnosti, aj ako osobitná predstaviteľka pri e, zmierovacích rokovaniach. Čiže to, to je súčasť mojej identity. A záleží leží mi na srdci čoraz ušia únia a s vašim schválením a s vašim súhlasom dúfam, že sa stanem súčasťou kolegia európskych komisárov. Vážené poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, môžete mi veriť, že tu dnes sedím pred vami inšpirovaná ale aj veľmi skromná. Skromná v tom, že verím v reprezentatívnu demokraciu, teda v zastupiteľskú demokraciu. Vážené poslanky a poslanci Európskeho parlamentu, sú tu významné trendy, ktoré nás všetkých ovplyvňujú a ovplyvňujú svet. Sú to klimatické zmeny, digitalizácia, migrácia, mobilita, a aj rozdiery, rozdiely, ktoré existujú, a to je len niečo z tých všetkých. Sú tu viacelé organizácie, ktoré sa venujú otázkam rozvoja. A v rámci toho som rozhodnutá bojovať proti veľkým rozdielom, napríklad medzi málo rozvinutými a vysoko rozvinutými krajinami. Ako podpredsednička vlády som prejavila ochotu, že budem viesť e, Komisiu pre udržateľný rozvoj a pokladám za veľmi dôležité zbližovať viaceré ministerstva a viacerých aktérov, pretože len spoločnými silami môžeme dosiahnuť významné ciele. Teraz pani e, novozvolená predsednička, predsednička sa rozhodla ísť tou cestou, že kolegium ako celé bude zodpovedné za to, že sa budú plniť ciele udržateľného rozvoja. Som hrdá na tento holistický prístup a som v plnej miere pripravená podporiť toto, tento spoločný cieľ, či už z hľadiska vnútornej alebo aj zahraničnej politiky. Som presvedčená o tom, že Agenda 2030 je významnou šancou pre Európu. Európsky komisár pre medzinárodné partnerstva práve má zodpovednosť za to, aby sa tieto celé ciele vo svete plnili. Cieľom je teda aj odstrániť chudobu cestou medzinárodnej spolupráce a cestou podpory rozvoja. Čiže to je tá zodpovednosť, ktorá je taktiež zakotvená v zmluvách a aj v súvislosti s hodnotami, ktoré vyznávame z hľadiska ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. Mojou ambíciou je strategicky a efektívne zabezpečiť, aby sa naplnili tieto naše ciele v novej globálnej realite. Tieto udržateľné ciele slúžia aj našim záujmom. Hovoríme o udržateľnosti našej planéty, hovoríme o nedostatku bezpečia pre ľudí, o konfliktoch a o nútenej migrácii pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Prv, než som vstúpila do politiky, som pracovala ako učiteľka. Takže vzdelávanie a vzdelanie sú mi veľmi blízke. Myslím, že inkluzívny a spravodlivý svet sa nedá vybudovať bez kvalitného vzdelania pre všetkých. Vzdelanie nám môže pomôcť riešiť niektoré súčasné i budúce výzvy. Zamyslíme sa nad silou vzdelania z hľadiska klimatických zmien napríklad, alebo aké je významné vzdelanie z hľadiska budúcnosti pracovného trhu teraz v digitálnej ére. Som rozhodnutá aj cestou 20-percentného cieľa z hľadiska využitia nového finančného rámca, to je tiež veľmi dôležité uplatniť. Sú tu rôzne potreby Určite sú tu oblasti, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Napríklad základné vzdelanie, vzdelávanie malých detí, ale aj vzdelávanie dievčat. Týmto sa dostávam ku viac osobným bodom. Som presvedčená o tom, že vzdelávanie žien a to, že sa im poskytnú príležitosti, to je predpoklad preto, aby sme mohli vytvoriť ozaj inkluzívnu spoločnosť. Ja viem, naozaj viem, čo to znamená byť niekde prvou, ako, napríklad ako prvá predsednička sociálno-demokratickej strany vo Fínsku. Som teda mala tú skúsenosť a teraz som prvou fínskou dezignovanou komisárkou. Takže dovolte mi poukázať na to, že práve rodová rovnosť je pre mňa nesmierne významná z hľadiska týchto programov. Zameriam sa na SDG, na boj proti nerovnosti a na odstranenie chudoby. Ale otázka je ako. Musíme si stanoviť priority aj moderné stratégie krajín i regiónov, aby sme mohli prispieť ku naplneniu udržateľných cieľov rozvoja. A samozrejme, toto je treba podporiť náležitým financovaním. Tým, že sa ukončia rokovania z hľadiska viacročného finančného rámca, môžeme partnerom ukázať, že to myslíme vážne aj z hľadiska toho, ako chceme ľuďom zlepšiť kvalitu života. Budem teraz spolupracovať s vami aj s inými, aby som umožnila realizáciu rozvoja regiónov aj z hľadiska spolupráce medzi susedmi a partnermi. Nestačí to, čo bolo doteraz realizované z hľadiska SDG a je potrebné budovať partnerstvá, ktoré budú schopné riešiť aj nové výzvy. A som presvedčená o tom, že budeme sa môcť oprieť o vašu podporu aj pri lepšom využívaní kapitálu. 21. storočie prináša novú politiku rozvoja s cieľom poskytnúť viac investícií, vytvoriť viac pracovných príležitostí, poskytnúť lepšie riadenie a správu. Ide o to, aby sme čo najlepšie využili potenciál aj externých investícií. Vidím, že aj zmodernizovaný názov ako medzinárodné partnerstva tiež odráža naše zameranie na mnohostrannú spoluprácu na úrovni rovnosti partnerov. Ináč sa nám nepodarí pripraviť sa na budúcnosť a zachrániť planetu. Musíme to urobiť spolu, teda Európska únia s partnermi, že budeme pracovať ruka v ruke spolu s nimi. EU by mala byť tým, kto bude chrániť multilateralizmus a správny režim spolupráce. Teda potrebujeme veľmi koherentne používať nástroje, ktorými chceme naplniť svoje ciele. Jednak v praxi, ale aj v partnerských krajinách a okrem toho aj cestou spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami rok 2015, kedy sa globálne spoločenstvo začalo uberať cestou e, miléniových rozvojových cieľov ku udržateľným cieľom. Vtedy sa hovorilo o vzťahu sever-juh, donory, teda darcovia versus tí, ktorí prijímali, teda prijímateľia prostriedkov. Ale teraz tu máme už ďalší krok. Ide o to, aby sme si spoločne odsúhlasili, čo budeme robiť a ako a na prospech všetkých. Ja ako komisárka by som chcela zabezpečiť, že Európska únia bude spolahlivá aj pre partnerské krajiny v rámci udržateľných cieľov. Silné medzinárodné partnerstvo alebo partnerstvá s Afrikou, Latinskou Amerikou, Karibskou oblasťou, Pacifikom, toto všetko sa dá ďalej rozvíjať a môžeme sa venovať aj generačným otázkam. Sú tu komplexné partnerstvá, ktoré nám pomôžu otvoriť aj nové príležitosti a riešiť výzvy, ktoré sa týkajú zvládania migrácie. Ak budem potvrdená ako komisárka, je mojím zámerom stavať aj na aliancii EÚ s Afrikou, pokiaľ ide udržateľné investície a pracovné miesta, a to v rámci komplexnej európskej stratégie pre Afriku. Budem spolupracovať s vysokým predstaviteľom a aj s predsedom parlamentu a aj ďalšími predstaviteľmi. Partnerstvo so susedným kontinentom je veľmi dôležité a taktiež na prospech občanov Afriky aj Európskej únie. Čiže je veľmi dôležité pomáhať im pri vytváraní pracovných príležitostí a pri rozvoji ich zručností. A chcem na tejto ceste pokračovať, aby sme budovali vzájomné záujmy a spoločne ich rozvíjali. Musíme sa otočiť chrbtom tým starým názorom na Afriku, keď sa hovorilo, že to kontinent nestability a zaostalosti. Namiesto toho musíme s otvorenou náručou uvítať Afriku ako mladý kontinent, kontinent nádeje a prosperity. Taktiež jednou z mojich prioritov bude uzavrieť e, rokovania e, po zasadaniach kotonov. Potrebujeme vytvoriť vplyvné spojenectvá medzi EÚ, medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi, Proste ide o to, aby sme e, naplňali spoločné záujmy pre všetkých ľudí. Dovolte mi, aby som vás dnes uistila, že neustúpim vo svojom odhodlaní, pokiaľ ide o spoluprácu s parlamentom a celkovo pokiaľ ide o ten parlamentný rozmer spolupráce. Dámy a páni, Európska únia čerpá svoju silu zo všetkých inštitúcií. Takže chcem zdôrazniť svoju odhodlanosť, že budem spolupracovať aj s tými ostatnými inštitúciami, ktoré majú vytýčený ten istý cieľ. Môžeme posilniť pozíciu EÚ ako svetového lídra aj z hľadiska podpory medzinárodnej spolupráce. Ako osoba, ktorá uznáva význam parlamentu, verím v parlamentnú demokraciu a verím v dobrý vzťah medzi komisiou a Európskym parlamentom a verím, že tento vzťah bude čoraz hĺbší a pevnejší. Som tu, aby som načúvala, čo vyjadríte vy ako poslankyňa a poslanci. Chcem počuť vaše názory. Budem veľmi úzko spolupracovať s, vys- s vysokým predstaviteľom a podpredsedom komisie, aby sme dokázali naplňať ciele únie. A aj v súvislosti s tým, čo v danom zmysle vyjadrila pani novozvolená predsedkynia komisie. Predovšetkým v súvislosti s tým, čo sa týka zahraničnej politiky EÚ. Budem sa snažiť spolupracovať s členskými štátmi pri spoločných analýzach, pri spoločnom programovaní a aj pri spoločnej implementácii programov s cieľom dosahovať ciele, ktoré sme si stanovili napríklad na úrovni 0,7 HDP. Organizácie občianskej spoločnosti sú a zdá našim najväčším spojencom a musia byť v jadre spolupráce Európskej únie. Je v záujme každého zapájať ich maximálnou možnou mierou do tvorby politík a pokiaľ ide o implementáciu našich programov. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, potrebujeme eh, politiku pre našu planetu, pre eh, ľudstvo. Európsky občania očakávajú, že budeme konať. Mladí chcú viac. Naše deti si zaslúžia to, aby sme e, robili maximum. Chcem, aby vznikala dôvera medzi nami. Dôvera, kde budú E, naši partneri vidieť, že sme silná EÚ, bojujeme proti chudobe a plníme rozvojové ciele, aby naši občania e, e, videli dôvody a výsledky našej spolupráce a rozvojovej pomoci. Dôvera medzi ľuďmi a inštitúciami, pretože čím spravodlivejší, rovnocený svet bude, tým viac budeme spolupracovať Teraz je na čase, aby som si vypočula vaše otázky a aby som sa pokúsila zodpovedať na ne. Uh, for... Ďakujeme za tieto prvé uh, slova uh, dezignovanej komisárke. Teraz prvé kolo siedmých otázok politických skupín. Prvý je pán eh, Hlvedi z PP. E ďakujeme, vážená pani dezignovaná komisárka, ďakujeme vám za úvodné slova. Otázku položím v materinskej eh, maďarčine. Dajte si prosím sluchadla. Vážená pani dezignovaná komisárka, Práve aj migrácia a migračná kríza z roku 2015 poukázala na to, že aj e, stav, e, ktorý vtedy nastal, môže ohroziť i bezpečnosť nášho kontinentu. Keď vieme, že proste nastala situácia, keď občania stratili možnosť žiť vo vlastnej krajine a teda migrovali. Ale tieto situácie treba náležite riešiť, treba poskytnúť pomoc tam a nie priniesť tú biedu a tie problémy sem. Takže možno práve aj naša doterajšia politika smerovala k tomu, aby konali tak, ako konali. Politika rozvoja EÚ by sa mala upokojiť a preto je potrebné uplatniť radikálnu zmenu. Dovolte, aby som ja sám aj v mene našej politickej skupiny položil nasledovnú otázku. Čo znamená pre vás e, to, čo nazývame right to stay, právo zostať vo vlastnej krajine? My sme za to, že treba urobiť všetko, aby toto právo bolo stále platné pre všetkých občanov. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem pekne. A ďakujem vám, pán Holveni. Chcem využiť tú možnosť vám a všetkým koordinátorom poďakovať za stretnutie, ktoré sme mali pred pár týždňami. Bolo mi veľkou cťou stretnúť sa s celým e, politickým spektrom v parlamente. Pýtate sa na prepojenie medzi rozvojovými politikami a migráciou. Pre mňa je to otázka riešenia príčin. Keď som pracovala ako špeciálna predstaviteľka pre mierové vyjednávania, veľa som cestovala po Afrike a pre mňa to bolo veľmi ťažké momenty stretať sa s mladými, ktorí stratili e, nádej v budúcnosť Rozumiem však tomu, že ak nemajú prístup k zelaniu, ak nemajú prístup k práci, je veľmi ťažké pre nich veriť v budúcnosť. Z tohoto pohľadu teda by som povedala, že cez rozvojovú spoluprácu sa snažíme zlepšiť podmienky v krajinách pôvodu a v našich partnerských krajinách. Dá sa to robiť vzdelávaním, investíciami, tvorbou pracovných miest a to je rámec, pre, e, alebo teda celý rámec pre túto spoluprácu je, sú trvalo udržateľné ciele, ako som už bola spomenula v úvodných slovách. Doplňujúca otázka snáď? Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem vám za vaše vyjadrenie. A takže aby sme zistili práve, čo potrebuje Afrika, je zoznamiť sa priamo na mieste s tým. A to vám ďakujem, že ste sa v tomto zmysle vyjadrili a chcel by som vás povzbudiť, aby ste sa naozaj spýtali v Afrike, v Ázii alebo kdekoľvek inde vo svete, spýtať sa predstaviteľov občianskej spoločnosti. A predpokladám, že aj na predstaviteľov cirkvy sa v tomto dá obrátiť s otázkou o danej situácii v danom regióne, respektíve krajine. Ide o to, aby komisia potom prišla s novým nástrojom, respektíve aj s NDICI a proste záleží od toho, ako tieto NDICI a ďalšie nástroje, ako budete využívať pri poskytovaní pomoci. Ďakujem. Pani komisárka som pripravená rozhodne na dialog s vami, so všetkými politickými stranami, so skupeniami v parlamente a s ďalšími aktérmi vrátane občianskej spoločnosti. V mojom politickom živote vždy bolo e, takým vodítkom e, dialog, hoď sme sa aj nezhodovali s mnohými ľuďmi. Ako som už spomenula, verím v to, že jediný spôsob mať trvalo udržateľnú politiku migrácie v budúcnosti je snaha o riešenie e, koreňov, pôvodu problémov, zlepšenie životných podmienok krajín, v, pôvod, v krajinách pôvodu, ale v ďalších partnerských krajinách. Iba toto je cesta smerom k nádeji pre ľudí v tých spoločnostiach som pripravená robiť maximum v svojej činnosti ako členka e, Európskej komisie. Teraz za SAD Udo Bulman. Vítajte, pani dezignovaná komisárka v mene e, skupiny SAD v tomto parlamente. Oprávnenie ste povedali, že trv, e, ciele trvalo udržateľného vývoja sú zlatou možnosťou pre nás všetkých – Možno je to aj naša posledná, eh, posledná zbraň eh, v boji proti extrémnej chudobe, plniac eh, výzvy dneška, klimatické zmeny, narastajúce nerovnosti, aj stabilita je tá otázka. Ako sa môžeme dostať na, zasa na správnu cestu? Ako možno vystupňovať úsilie? Ako možno mať detailnú mapu postupu? čo sme na začiatku nemali v Európe aj na medzinárodnej scéne, ako môžeme lepšie monitorovať procesy a zviazať ich s benchmarkami, so záväznými cieľmi. Boli ste svedkami troch scenárov odchádzajúcej e, komisie. E, sme za prvý scenár, ten jediný nám dáva nádej na dosahovanie cieľov. Takže e, veľmi sme zvedaví, aké tie plány, ako by tie plány mohli vyzerať. Ďakujem za túto veľmi dôležitú otázku. Boj proti nerovnostiam. To bol vždy môj e, cieľ, aj keď som bola ministerkou financií. Pre mňa bolo veľmi dôležité bolo bojovať proti e, nevyváženosti, nerovnostiam, nespravodlivosti. Pokiaľ ide o agendu 2030, roz, e, tie rozvojové ciele. To by mal byť kompas pre všetkého. Je to kompas pre mňa, pre celú komisiu, si myslím. Pretože nemyslím si, že sme schopní dosiahnuť tie ciele trvalo udržateľného rozvoja len rozvojovou politikou. Musíme mať aj komplexnú stratégiu. A práve preto ma veľmi potešilo, že e, zvolená predsedníčka spomenula v mnohých e, svojich e, materiálov, že celé to kolégium bude zodpovedné za implementáciu trvalo udržateľných cieľov. A jeden z nástrojov, ktorý spomenula, je ten, že v budúcnosti e, by sme mohli využiť, a ja tú myšlienku podporujem, európsky semester pri implementácii, a teda v implementácii rozvojových cieľov. To je jedna, jedna z možností tých nástrojov. Ako som v svojom prejave spomenula, ja si myslím, že treba podporiť naše partnerské krajiny, aby mali e, vlastné národné a regionálne stratégie pre implementáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Je to projekt spoločný. Nejde len o projekt pre EÚ, je to projekt pre celú globálnu spoločnosť. Doplňujúca otázka? V vašich úvodných slovách ste povedali, že by sme nemali hovoriť o severe a juhu, ale vyvinúť skôr myšlienku, že všetci sme v rozvojovej krajiny, máme našu vlastnú prácu. Spomínali ste semester, čo to znamená pre vaše portfólio? Nemyslím si to totiž, že je to portfólio niekde na okraji. Pre mňa je kľúčové, ak chceme naozaj krajiny v partnerských oblastiach a ak chceme byť na ehm, jednej lodi. Čo z vašho pohľadu môžeme urobiť, aby sa reorganizovala domáca politika, poľnohospodárstvo, E, výroba potravín, obchod, cez optiku tých partnerov, ktorých, od ktorých potrebujeme, aby dosahovali ciele na našej spoločnej trase, pani designovaná komisárka. Pokiaľ ide o moje e, o tom názve partnerstva, tie medzinárodné partnerstva ako názov portfólia, to je veľmi inteligentný názov. Vy ste to sám spomenul Vysiela to posolstvo partnerským krajinám, že nechceme e, ten vzťah e, darca a príjemca. Chceme mať partnerstva seberovné. Ako ste to sám povedali, taktiež v Európskej únii e, treba veľa urobiť, aby sme vedeli implementovať ciele trvalo udržateľného rozvoja. A samozrejme, Európska únia a komisia spoločne s parlamentom a s radou to nebudú môcť urobiť osamelí. Potrebujeme členské krajiny, aby v tom procese participovali. Ako som už povedala, európsky semester by mohol byť jeden z takých nových nástrojov na implementácie e, trvalo udržateľných cieľov. Teraz má slovo Charles Görens za skupinu Renew. Ďakujem pekne. Vítajte, pani budúca komisárka. E, veľmi rád som si vypočul vaše úvodné slova. Rozvoj, pokiaľ ide o rozvoj teda EÚ, budete mať na starosti misiu vlastne prvého aktéra, najsilnejšieho aktora, pokiaľ ide o spoluprácu a pomoc, teda budúce partnerstva medzi EÚ a rozvojovými krajinami. To bude vaše portfólio partnerstva, rovnosť. E, to všetko je súčasťou princípu e, rozvoja a spolupráce za posledné 10 ročia. A e, vo vašom memorande budúce, alebo teda očakávate part, e, partnerstva spojené s nástrojmi, ktoré máme k dispozícii. Predsedníčka komisia uprednostňuje, že u pomoc únie treba uspôsobiť cieľom únie, pokiaľ ide o zvládanie migrácie. A tam to začne byť veľmi problematické. Ako možno interpretovať túto časť? Možno vyčleniť politiku, pokiaľ ide e, o, o e, akceptovanie našich partnerstiev za všetkých e, podmienok, ktoré sa ukladajú v rámci migrácie. Mohli by sme vylúčiť striktnú kondicionalitu podmienenosť, pokiaľ ide o spoluprácu vo vzťahu k migrácii, pani komisárka. Ako som už e, povedala v odpovedi na prvú otázku, vidím tu prepojenie medzi rozvojovou politikou a migráciou. Zase cez prostredníctvo tých eh, základných príčin. Vieme, že v mnohých prípadoch napríklad konflikt vyháňa ľudí z, svojich, z ich domovských krajín. Musia niekam ísť, aby za, si za, zachránili život. Môj osobný pohľad je ten, že potrebujeme pokračovať v rozvojovej spolupráci medzi tými krajinami pôvodnými, e, ale aj ďalšími krajinami. Všetci vieme, že EÚ je najväčším darcom vo svete, donorom pomoci, takže nespolupracujeme len samozrejme s tými krajinami, z ktorých e, prichádzajú do Európy migranti. Súčasne však som úprimná, a budem teraz k vám úprimná, si myslím, že nie je možné pomýšľať na to, že môžeme kondicionalitou zastaviť migráciu. To nie je prípustné, ak budeme len sa pozerať na finančné toky e, cez rozvojové krajiny, tak vidíme, že Rozvojová pomoc a rozvojová spolupráca je len súčasťou tých finančných tokov, jednou z častí. A z tohoto pohľadu by som si dovolila tvrdiť, že komisia EÚ by mala mať jednu migračnú politiku a samozrejme rozvojová spolupráca je toho súčasťou. Ale nemôže to byť jediný, všeliek jediný nástroj v tom balíčku. Doplňujúca otázka? Ďakujem. Takže, ak som vás dobre e, pochopil, skôr partnerstva, nie diktát. A ak sa chceme vyhnúť e, z toho, z toho, tomu scenáru, o ktorom sme hovorili, treba zmobilizovať viac prostriedkov, pokiaľ ide o rozvoj. Trvá to generácie, keď hovoríme o vyčlenení 0,7 z e, HDP na tieto príspevky rozvojom krajín. A teraz je to len, sú to len 4 členské krajiny, ktoré dokázali dosiahnuť túto úroveň, 4 členské krajiny EÚ. Vy ako mi, bývalá ministerka financí vidie, poznáte ten problém a vzhľadom na to, čo sa deje v rámci európskeho semestra, v rámci rozpočtu, či by nebolo dobre členským krajinám, ktoré neplnia tieto ciele, e, e, uvedomiť ich e, v rámci tejto komisie, že si neplnia e, e, záväzky v rámci tohto cieľa. Pani dezignovaná komisárka, nech sa páči. Ja by som si dovolila tvrdiť, že je to otázka politickej vôle. Je to totiž otázka politických rozhodnutí. Nielen v EÚ, ale aj v členských krajinách. Ako bývala ministerka financí viem, že je to minister financí, ktorý navrhuje rozpočet. E, z tohto pohľadu by som e, tvrdila, že ja osobne to vidím tak, že ministrov financí by sme mali e, zapojiť do diskusie o, tomto, o tejto hodnote 0,7 Toto by mohol byť jeden z nástrojov, ak je to totiž jediná diskusia medzi ministrami pre rozvoj alebo pre rozvoju spoluprácu, myslím si, že to nepostačuje. Takže tu by sme možno mohli spolu v budúcnosti uvažovať, ako vieme zapojiť šéfov krajín, aby tejto diskusii, na tejto diskusii participovali. A to by mohlo vyvinúť tlak na členské krajiny. Michel Javasi, Greens. Pán Rivasi za zelených, nech sa páči. Pani Rivasi, ďakujem pekne. Pán predseda, vítajte medzi nami na našom výbore. Ja mám otázky ohľadom eh, environmentálnej trestnej činnosti. Dobre je povedať, že chceme splniť e, cieľ udržateľného rozvoja, agenda do roku 2030, ale ak nebudeme bojovať proti environmentálnym trestným činom, neviem, ako sa nám to podarí. Navyše, toto je nadnárodná trestná činnosť, ktorá je najziskovejšia e, je to štvrtá najväčšia po drogách, e, falšovaniu a obchodovaniu s ľuďmi. Moja otázka je jednoduchá. Akú máte stratégiu efektívneho boja proti environmentálnej trestnej činnosti v rozvojových krajinách, konkrétne čo sa týka nezákonného výrubu stromov, nezákonného rybolovu, obchodovanie s nebezpečným odpadom, <clears throat> znečisťovanie? A či by ste boli pripravená rozšíriť kompetenciu Medzinárodného trestného súdu, aby riešil aj environmentálnu trestnú činnosť? Pani komisárka dezignovaná, nech sa páči. Ďakujem za dôležité otázky, pretože ja si naozaj myslím, že všetci Máme rovnaký názor na význam čistého životného prostredia. Aký je najlepší spôsob, ako chrániť životné prostredie a bojovať proti klimatickým zmenám či rôznym aspektom týchto zmien? No podľa mňa najlepším nástrojom je Green Deal, iniciatíva, zvolenej e, pred, novej predsedničky komisie Zelená dohoda. Možno verejná diskusia a možno aj na komisii či v Európskom parlamente. Ja neviem, ale predpokladám, že všade sa hodne zameriavame na vnútorné aspekty Green Deal zelenej dohody, ale ja osobne si myslím, že zelená dohoda by mala mať aj vonkajší rozmer. Je to nástroj, cez ktorý by sme sa mali pokúsiť e, posilniť environmentálne otázky v partnerských krajinách. Viem, že Európska únia využíva asi 20 rozvojových financií pre e, klímu a environment už teraz, ale plne s vami súhlasím, že potrebujeme spraviť viac, že toto nestačí. A Mm, medzi vecami, ktoré musíme spraviť, je podľa mňa napríklad prechod na nízkoemisné hospodárstvo, obehové hospodárstvo aj v partnerských krajinách. A to samozrejme zahrňa aj tie aspekty, ktoré ste už spomenuli. Takže ja si myslím, že Green Deal, zelená dohoda, môže predstavovať vynikajúcu príležitosť na to, aby klimatické a environmentálne otázky sa dostali do popredia aj v rámci rozvojovej spolupráce s partnerskými krajinami. Následná otázka. Áno, áno, dobre, Green Deal. To je síce pekné, ale je potrebné mať sankcie, kontrolu. Poviem vám teda niečo veľmi konkrétne keď som si prečítala špeciálnu správu OSN o právo na výživu, tam sa uvádza, že využívanie pesticíd v rozvojových krajinách e, má na svedomí viac ako e, 200 tisíc úmrtí. E, čo nám poviete, pani budúca komisárka? Vieme, že v Európe sú zakázané pesticídy, pretože sú príliš toxické a zároveň ich vyvážame do rozvojových krajín. E, to nie je arzenál na ochranu zdravia a výživ obyvateľstva. Čo s tým spravíte? Toto je konkrétna vec, ktorá by umožnila to, že by sme neintoxikovali e, ľudí, ktorí žijú v krajinách, kde neexistuje patričná kontrola na ich ochranu. Vážená dezignovaná pani komisárka? Áno, súhlasím s vami, že musíme mať sankcie a reglementáciu aj to potrebujeme. Čo sa týka polnohospodárstva, to je v centre, pretože milióny sa živia polnohospodárstvom, pre všetkým v rozvojových krajinách, to vieme, ale zároveň je to aj v podstate oblasť najviac postihnutá klimatickými zmenami a je to najväčší emitent skleníkových plynov. Takže z môjho pohľadu podľa mňa musíme transformovať globálny systém zabezpečovania potravín tak, aby ľudia, aby 10 miliard ľudí do roku 2050 malo zdravé potraviny. Samozrejme, potravinová bezpečnosť je dôležitá pre nás všetkých. Eh, nielen pre Európanov, ale pre všetkých. Takže môžeme podporiť africké spoločnosti, a africké úrady, aby dodržiavali EÚ normy a nariadenia. Ja osobne som pripravená spolupracovať napríklad s výskumnými inštitútmi a inými zainteresovanými e, v tejto veci. A teraz dostáva slovo Bernard Zimňák Áno, ja osobne som presvedčený o tom, že ste dobre pripravená na svoj mandát a preto, e, e, keď ho ste veľmi konkrétna žena, dávam konkrétnu otázku a čakám konkrétnu odpoveď. Už roky e, je tu stále obviňovanie, že posielame peniaze na pomoc do Palestíny aj z EU projektov, ktoré sa využíva na podporu terorizmu. A to v podstate len naďalej rozdýchava ten konflikt. Myslím si, že toto je konkrétny hmotný príklad. Dvor auditorov v roku 2012 napísal správu o využívaní EU finančných prostriedkov a kritizoval niektoré fondy, pretože boli finančné prostriedky použité na nevhodné účely. Komisia ignorovala túto správu a pokračovala, fungovala rovnako ako predtým. Čo s tým chcete spraviť počas vášho mandátu? Pozrite sa na tie obvinenia a zabránite zneužívaniu EU financovania, pretože to teraz nie len táto vec, ale iné veci boli ignorovaní. Takže poprosím vás, povedzte nám, aké konkrétne opatrenia príjmete na vyriešenie tohto problému, pani dezignovaná komisárka. Ja som zastankyňou transparentnosti. Vždy, keď využívame peniaze daňových poplatníkov, musíme veľmi otvorene a transparentne ich používať a musíme zároveň vedieť preukázať, čo sme dosiahli. Tak prečo využívame peniaze daňových poplatníkov a čo s nimi dosiahneme. S tým projektami, ktoré financujeme e, peniazmi daňových poplatníkov. A myslím si, že to je otázka legitímnosti. Ak chceme posilniť legitímnosť Európskej únie, tak musíme vedieť ukázať spoluobčanom, čo sme dosiahli, aké sú výsledky našej rozvojovej spolupráce a projektov v rámci nej. Projektov a programov. Takže z tohto pohľadu sa budem veľmi angažovať, aby sa zlepšila naša transparentnosť. Viem, že už teraz je veľmi vysoká miera transparentnosti v projektoch EÚ, ale chcem spraviť ešte viac pre túto vec v budúcnosti. Tento konkrétny projekt, ktorý ste spomenuli vo vašej otázke, musím si to naštudovať, pretože žiaľ nemám všetky fakty. Dva týždne som sa usilovne pripravovala, ale ešte stále neviem všetko, ale určite e, sa na to pozriem a k toto konkrétnej veci e, sa k vám vrátim s odpovedou. Následná otázka. Ďakujem. Ďakujem za túto ponuku, že chcete o tej otázke diskutovať. Trošku rozviniem tú pôvodnú otázku a doplním ešte ďalšiu otázku. Očividne teda všetky tie miliardy rozvojovej pomoci, ktoré e, vlastne dávame Palestíne, nepriniesli e, žiadne pozitívne výsledky. Naopak, zneužívajú sa čo, čoraz viac. Sú na to indikátory. Nebolo by na čase pomyšľať o e, alternatívnych rozvojových modeloch a rozvojovej politike v tejto oblasti a po, zastaviť vyplácanie tých e, peňazí, ktoré zvyšujú závislosť Palestíny od medzinárodných darcov a vlastne betonujú ten e, desaťročia trvajúci konflikt. Máte k tomu konkrétne návrhy, e, plány po budúcom vašom e, období e, ako komisárka? Ja si myslím, že všetci súhlasíme s názorom, že chceme dosiahnuť mier na Blízkom východe. To by sme všetci chceli. Jeden z aspektov, o ktorom by som chcela hovoriť, sa týka toho, ako viac zaangažovať ženy a mládež do mierového procesu. Ako som povedala predtým, e, bola som mimoriadná predstaviteľka pre mediáciu mieru a v tejto funkcii som sa snažila hľadať iniciatívy na to, ako viac angažovať mladých ľudí a ženy v tomto procese zmierovania, pretože myslím si, že ak e, im dáme silnejšiu úlohu, možno nám to pomôže dosiahnuť lepšie výsledky. Čiže toto je jeden z príkladov toho, ako budovať mier v tomto veľmi nestabilnom svete. Beata Kempa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za vaše slova, za to, čo ste povedali. Dúfam, že to prinesie nové hodnoty tak aby partnerstva nediktovali naše pravidlá. Je to veľmi dôležité z pohľadu medzinárodnej spolupráce, predovšetkým v, tam, kde je tá situácia veľmi zlá. E, mám otázku na vás. E, Európska únia je najväčším darcom na svete. Avšak je tu aj otázka toho, ako efektívna je to naše darcovstvo. E, ďakujem za naše stretnutie, kde sme si vymieniali e, skúsenosti. Vieme, že tie miesta, ktoré sme obidve navštívili, sú... Tá situácia tam veľmi zložitá, odtiaľ prichádza najviac migrantov. Naša rozvojová politika sa robí spôsobom e, nepriameho manažmentu. To znamená, komisia zadáva úlohy iným subjektom a finančným inštitúciám, vykonávajúcim agentúram e, z tých najväčších členských štátov. Moja otázka. Chceli by ste využiť skúsenosti možno menších členských štátov e, v rámci občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií tieto sa nemôžu zúčastňovať práce veľkých agentúr, ale majú bohaté skúsenosti, ktoré by sa dali využiť. Nech sa páči, odpoveď. I'm definitely willing to, to learn more. Určite sa rada dozviem viac. Určite som pripravená spolupracovať s členskými štátmi. Vidím, že to je nutné, ak chceme dosiahnuť cieľa udržateľného rozvoja, musíme spolu pracovať. Ako som spomenula už predtým, nestačí to, že Európska únia a inštitúcie robia, čo môžu. Musíme zapojiť aj členské štáty, musia byť súčasťou toho celého. A samozrejme potrebujeme partnerstva a dialog a partnerstva sú práve spôsoby mojej práce, ak budem zmenovaná za komisárku. Takže z osobných skúseností viem, že občianská spoločnosť a mimovládne organizácie robia naozaj, naozaj vynikajúcu prácu. V mnohých krajinách, eh, kde je situácia veľmi krehká. Takže samozrejme som pripravená spolupracovať s nimi a s inými zainteresovanými a dozvedieť sa viac zo skúsenosti malých aj veľkých členských štátov. Následná otázka. Áno, ďakujem pekne za odpoveď. Chcela by som sa ešte následne opýtať, máte v úmysle prísť s správou o efektívnosti aktivít a efektívnosti e, použitých prostriedkov, to znamená e, efektívnosti využívania použitých prostriedkov a ako je to prepojené na migráciu a mohli by ste, či v tejto správe plánujete, ak ju pripravíte, e, pokryť tie oblasti, cieľové destinácie, o ktorých prichádzajú mnohé migranti a kde ktoré neriešime. Čiže plánujete pripraviť takúto správu? Ja si myslím, že následné aktivity, sledovanie následných krokov, to je vždy dôležité. Čo sa týka konfliktných oblastí a oblastí, kde situácia je veľmi krehká, už som sa stretla s e, kolegami pre krizový manažment a mali sme veľmi dobrú diskusiu. E, plánujeme úzko spolupracovať pretože existuje projekt Nexus, ktorý začal, tuším, pred pol druhá rokom. Prináša doteraz zatiaľ dobré výsledky, ale ešte máme pred sebou množstvo práce. Ja si myslím, že toto je jedna z oblastí, v ktorej by sme mohli dosiahnuť spoluvýsledky A vy osobne máte skúsenosti v tejto oblasti, takže rada využijem vaše skúsenosti v budúcnosti, ak mi to vy umožníte. Now give the floor to Miguel Urban. Slovo dostáva Miguel Urban Crespo. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani kandidátka. Ak dovolíte, ja sa budem venovať otázke, alebo nadviažem na predrečníkov ohľadne migrácie. Myslím, že veľkou možno chybou predchádzajúcej komisie bolo proste ako zvládala tú krízu. E, práve rozvojová politika e, je veľmi dôležitá pre budovanie silnej Európy aj z hľadiska externalizácie hraníc. Čiže rozvojová pomoc a jej kondicionalita z hľadiska zvládania migrácie. Pre nás by to zatiaľ sa ukazuje ako dosť nebezpečné, ako sa to zvládalo. Čiže počas vášho mandata, mandátu, či budete tiež e, uplatňovať politiku, že sa bude využívať kondicionalita pri poskytovaní nejakých finančných prostriedkov. Po druhé, bude sa skúmať aj dopad tejto politiky na ľudské práva? Pre mňa Európska únia je spoločenstvom hodnot, Takže myslím si, že vo všetkom, čo robíme v Európskej únie, ale aj mimo Európskej únie, musíme rešpektovať právny štát a ľudské práva. To je jasné. A samozrejme, ja sa budem veľmi angažovať ako kandidátka na komisárku v tejto oblasti. Ako som už povedala, ja neverím tomu, že len kondicionalita vyrieši migračnú krízu alebo migráciu vo všeobecnosti, pretože keď si pozrite napríklad Niger alebo iné africké krajiny, rozvojová pomoc predstavuje len malinkú časť finančných tokov tejto krajiny. Takže ja si nemyslím, že ak by sme zastavili tento finančný tok, tak, že by sme tým ovplyvnili vývoj tejto krajine. A z tohto pohľadu, ako som už povedala predtým, podľa mňa komisia by mala, byť jednu, mala mať jednu migračnú politiku a celé kolegium bude potom predstavovať túto politiku a rozvojová spolupráca, rozvojová pomoc je iba súčasťou tohto balíka, ale nemôže to byť jediný nástroj. Takže pre mňa je toto jednoznačne jasné. Následná otázka. Jedno spoločenstvo hodnot, ktoré e, spôsobuje to, že ľudia proste sa utopia v Stredomori. No, práve ide o to, aby sme, keď už hovoríte o Nigeri, proste tam sa poskytli veľké prostriedky E, zo strany Európskej únie a naozaj je to chudobná oblasť Afriky, ale práve ide o to, aby sme mohli aj cestou tohoto kontrolovať rozvoj. Čiže napríklad, keď 10, teraz určite veľké percento rozvoja, teraz HDP sa použije na rozvoj. A či toto je predmet, e, o ktorom sa hovorí v parlamente, do akej miery sa teda bude podmienovať rozvojová pomoc hľadiska migrácie. Mám pocit, že zatiaľ to len zhoršuje situáciu a aj v, predovšetkých v transitných krajinách a že to má negatívny dopad na ľudské práva. Ako to? Ako budete reagovať? Uh, my opinion is... Ja si myslím, že EÚ by mala vždy zachraňovať životy ľudí. To je naše poslanie a to sa snažíme robiť aj cez rozvojovú spoluprácu, pretože vieme, že viac ako 700 miliónov ľudí žije v extrémnej chudobe. Preto máme rozvojovú spoluprácu, robíme to pre ľudí. Robíme to pre ľudí, nie pre vlády, nie pre nejaké súkromný sektor, pre firmy. Robíme to pre ľudí. To, v tom sa ja angažujem. A určite chcem spraviť všetko, čo je v mojich silách na to, aby som navýšila finančné zdroje pre najmenej rozvinuté krajiny vo svete. Zaviazali sme sa, že chceme mať 0,15, 0,2. To sa nám nepodarilo a preto na tom budeme musieť v budúcnosti popracovať. Ďakujem pekne, to bolo prvé kolo a teraz Otváram ďalšie diskusné kolo, 8 otázok pre pánov poslancov za EPP Rasa Sajunkevičiene. E, vaše zámery spolupracovať s Európskym parlamentom sú, vnímam pozitívne. A takže, milá Juta, chcem sa ťa opýtať, definícia a geopolitická komisia znamená, že e, budete pracovať, potrebujete mať strategické nástroje na zabezpečenie EU priorit zahraničí. Váš mandát je ďaleko siahly od partnerstva pre migráciu až po e, podporu ľudí po celom svete, ktorí sú stíhaní. Vrátanie susedstva Bielorusko, Ruska. Aké opatrenia príjmete preto, aby ste zabezpečili to, že rozvoj susedných krajín a medzinárodná spolupráca a nástroj v tejto oblasti pomôžu posilniť ochranu základných hodnot demokracie, právneho štátu, dobrej správy a riadenia, ako aj e, noriem nukleárnej bezpečnosti, či už v EU súhedstve alebo po celom svete. Budete podporovať stanovisko Európskeho parlamentu, ktoré má zabezpečiť to, že rozvojové nástroje majú byť silné a dajú nám možnosť eventuálne pozastaviť pomoc v prípade, že naši partnery porušujú všetky tieto vopred uvedené princípy? Mm, pani designovaná komisárka, nech sa páči. Ďakujem pekne za otázku a môžete ma kľudne volať Juta, je to úplne v poriadku. Ako som už povedala predtým, počas tohto vypočutia, aj osobne to vnímam tak, že by sme mali rešpektovať hodnoty ľudských práv, právneho štátu vo všetkom, čo robíme nielen v EÚ, ale aj mimo EÚ. A pre mňa ako kandidátku na komisárku pre medzinárodné partnerstva. Ja sa týmto budem riadiť. Budem chcem zlepšiť situáciu v správnom štáte a ochrany ľudských práv cez rozvojovú spoluprácu. Endiky som študovala za posledné dva týždne a pre mňa, mám, ja mám z toho pocit, že dáva zmysel mať takéto nové nástroje, pretože teraz máme viaceré typy, viacero rôznych finančných nástrojov, ale cez NDK spájame všetky tieto nástroje do jedného finančného nástroja. A keďže Európsky rozvojový fond bude súčasťou rozpočtu, Samozrejme, to dáva väčšiu právomoc Európskemu parlamentu do budúcna, čiže e, myslím si, že toto je veľmi pozitívne aj pre vás ako poslancov, ale ja osobne aj zo skúseností ministerky e, financie to vnímam tak, že keď máme <clears throat> jeden nástroj, jeden finančný nástroj, dokážeme pôsobiť koherentnejšie, efektívnejšie a samozrejme možno aj ľahšie pochopíme alebo ostatní ľahšie pochopia našu prácu. Tí zainteresovaní lepšie pochopia, čo robíme. Takže ja, mne veľmi záleží na tom, aby tento nástroj sme využívali v našej práci. Následná otázka. Možno viete, že parlament je pripravený začať medziinstitucionálne rokovania o Endike, ale rada prijala len čiastočný rokovací mandát a je veľmi pravdepodobne, že rada príjme včerajšie rozhodnutie ohľadom dvoch hlavných aspektov tohto nástroja. To, že Európsky rozvojový fond bude súčasťou rozpočtu a zakomponovanie Európskeho susedného nástroja. Čo si myslíte vy o budúcnosti navrhovaného nariadenia, ak rada príjme také stanovisko, že nezahrnie tieto dva nástroje do nariadenia? Ako zabezpečíte reštrukturalizáciu existujúcich nástrojov rozvojovej pomoci, tak aby ste vyhovali všetkým parlamentu, rade a partnerom? Pani kandidátka na komisárku, nech sa páči. Ako som už povedala predtým, ja osobne si myslím, že podľa mňa je dobré spájať rôzne finančné nástroje do jedného. A to sa týka aj Európskeho rozvojového fondu. Takisto je rozumné mať ho súčasťou rozpočtu. Dáva to aj väčšiu právomoc vám, poslancom, Myslím si, že som dosť skúsená politička na to, aby som sa púšťala do nejakých špekulácií. Sme uprostred rokovania, asi je rozumnejšie nezačať tu nejaké špekulácie o tom, čo spravíme ak. Takže samozrejme, ak budem menovaná za komisárku, tak spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som dosiahla spoločné porozumenie všetkých inštitúcií, ale najprv musíme mať viazočný finančný rámec, vyrokovať ho, pretože NDK bude súčasťou vianočného finančného rámca. A teraz dostáva slovo Mark Tarabela za SAD, vážená Pani kandidátka na komisárku, pani Urpilainen, hovoríme o koherentnosti rozvojovej politiky. Je to zásadná požiadavka pre zachovanie, pre dodržanie toho, aby európska politika zohľadňovala svoj dopad na rozvojové krajiny. E, v podstate na dosiahnutie toho cieľa udržateľného rozvoja máme aj článok v zmluve. E, nemôžeme sa e, vyriešiť chudobu, hlad a tak ďalej, ak nebudeme mať koherentnú obchodnú, polnohospodárskú, environmentálnu a sociálnu politiku. Rozvoj a koherentnosť dlhodobej rozvojovej politiky sú základom pre dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja. Ale ešte stále nemáme nástroje na následné hodnotenie, primerané následné hodnotenie tejto koherentnosti. Vašou úlohou ako komisárky e, bude dôležité zabezpečiť to, aby rozvojové cieľe sa dosiahli do všetkých ostatných politik. Ako chcete zabezpečiť to ako vo svojej funkcii komisárky? Ako si predstavujete spoluprácu medzi komisármi pre polnohospodárstvo, poľnohospodárstvo, obchod a vámi, aby e, sme mali naozaj zabezpečenú koherentnosť e, všetkých týchto politík. E, vážená pani kandidátka na komisárku. Ďakujem. Toto je veľmi dôležitá otázka a samozrejme súvisí s SDG a s agendou 2030. Ako som povedala, ja beriem cieľe udržateľného rozvoja ako akýsi kompas. Čiže mal by to byť rámec pre celkovú rozvojovú spoluprácu. Ale máte pravdu. Určite máte pravdu, pretože v rámci Európskej únie ľavá ruka musí vedieť, čo robí práva. Čiže nestačí sa len zamerať na rozvojovú spoluprácu. Ak naozaj chceme dosiahnuť cieľ udržateľného rozvoja v partnerských krajinách, Musíme mať e, obchod a polnohospodárstvo ako súčasť tohto prístupu. To je nevyhnutné. Samozrejme, ja vidím, že spolu, túto spoluprácu s kolegami na kolegiu, komisármi pre polnohospodárstvo a pre obchod sú veľmi dôležité, aby sme zabezpečili koherentnosť našich politík v rámci práce komisie. Jedným z nástrojov by mohli byť aj národné regionálne stratégie, ktoré sa snažíme podporovať a snažíme podporovať našich partnerov pri príprave týchto stratégií. Čiže cez ne takisto môžeme podporiť ich, aby aj oni mali komplexný prístup, komprehensívny prístup na dosiahnutie udržateľných cieľov rozvoja. Následná otázka. Nedávne hodnotenia e, hovoria o tom, že Európska únia nezohráva dostatočnú úlohu pri propagovaní koherentnosti rozvoja politiky v cieľových krajinách. Ako budete e, pracovať s nimi tak, aby ste zabezpečili koherentnosť e, rozvojovej politiky sa dostala na popredné miesto aktivít služby, zahraničnej služby? Ďakujem. I have already už som sa stretla s pánom Borolom, s predstaviteľom pre vonkajšiu politiku a na mnohom sme sa zhodli. Verím, že teda sa nám podarí spolupracovať, lebo sme ochotní spolupracovať a určite rozvojová spolupráca musí byť súčasťou vonkajších vzťahov. Čiže môj osobný názor je, že my ako Európska únia by sme mali mať najprv spoločnú analýzu, aj geopolitickú analýzu ohľadne toho, čo sa deje vo svete. Potom by sme mali mať spoločnú stratégiu, čiže tá vychádza z analýzy. A potom samozrejme tú stratégiu treba implementovať cestou programu. Takže ja mám naozaj veľký záujem o spoluprácu s pánom vysokým predstaviteľom a som presvedčená, že sa nám bude veľmi dobre spolupracovať. Ďakujem. Teraz dám slovo pani Kryzole Zacharopulu. Dobrý deň, pani Urpilajem. Tu som. Som veľmi rada, že poprvýkrát, ak sa nemýlim, je tu žena, budúca komisárka pre rozvoj. Ako viete, eh, Počula som, že chcete mať rovnosť všetkých, eh, kladete dôraz na eh, vzdelávanie dievčat a boj proti obetiam. Mm, E, je tu nedostatočný prístup k zdravotníckým službám, je tu otázka e, nutených e, sobášov, zároveň e, nielen, že to ohrozuje zdravie dievčat, ale ich vystavuje e, sexuálnemu násiliu a bráni im akejkoľvek budúcnosti vrátanie vzdelávania. Ako teda konkrétne chcete sa angažovať? Ktoré politické opatrenia chcete prijať, aby ste ich využili v dialogu s partnerskými krajinami? Ako chcete spolupracovať s občianskou spoločnosťou, ktorá sa angažuje v tejto otázke sexuálnych práv žien? Thank you. Ďakujem za túto veľmi dôležitú otázku. Sexuálne a reprodukčné zdravie určite bude stredobodom pozornosti našej práce, pokiaľ ide o agendu rodovej rovnosti. No a zda môžem využiť túto príležitosť aj na to, aby som poďakovala eh, súčasnému pánovi komisárovi Mimicovi práve e, v otázke radovej rovnosti urobil veľký kus práce. Myslím, že to, o čom sa tu hovorí, je veľmi dôležitá iniciatíva a ja mám veľký záujem pokračovať v tejto práci aj do budúcna. Čiže pokiaľ ide o radovú rovnosť a paritu, potrebujeme ozaj silné partnerstvá vo svete, potrebujeme spolupracovať s medzinárodnými organizáciami, s občianskou spoločnosťou, s národnými vládami a tak ďalej. Pretože iba cestou spolupráce dokážeme niečo dosiahnuť. Čo je pre nás všetkých samozrejme veľmi dôležité, teda pre Európanov, ako aj pre občanov inde vo svete, je prístup ku zdravotníctvu, teda ku zdravotným službám. A toto by som chcela zlepšiť a posilniť, keď teda budem komisárkou. Pretože je to proste základné právo prístup ku zdravotníctvu. Aj v partnerských krajinách. Doplňujúca otázka. Vo svojej odpovedi ste hovorili aj o eventuálnom akčnom pláne pre rodovú rovnosť číslo 3. Otázka, ak nebude tento akčný plán číslo 3 pre rodovú rovnosť, ako iné nástroje nám navrhnete e, na zabezpečenie pokračovania stratégie EÚ a na to, aby táto rodová rovnosť mala rovnakú prioritu aj budúcnosti? Pani dezignovaná komisárka, môžem vám slúbiť tu pred parlamentom, že naozaj budeme mať tento akčný plán rodovej rovnosti číslo 3. Mám o to ozaj veľký záujem a myslím, že toto je jeden z nástrojov, ktorým práve môžeme posilniť rodovú rovnosť. Teraz by som dal slovo pánovi Lukasovi Mandlovi za EPP. Blahoželám pani Jurka nominácii za, na post novej komisárky a ďakujem vám za to, že ste nám dnes e, ukázali, aký veľký záujem máte o parlamentarizmus a že máte záujem podporovať ľudí. A, a myslím, že toto nie je také technické, odborné vypočutie, ale zameriavame sa skôr na vaše politické priority. A preto pokladem túto otázku. Ste si vedovali aj to, že to je všetko o ekonomike, pretože to, všetky tie príležitosti, o ktorých hovoríte, súvisia s ekonomikou. Takže dôležité, aby ľudia mali aj náležité vzdelanie a odbornú prípravu. Čiže vzdelanie o tom to je. A samozrejme, je to aj o princípe právneho štátu. Čiže aké konkrétne opatrenia chcete použiť na posilnenie vzdelávania celkovo vzdelávacích príležitosti na vzdelanie teda v partnerských krajinách. Ďakujem. Ako som spomínala aj v prejave, pracovala som ako učiteľka. Prvne som sa stala političkou, takže vo svojej práci som videla, ako dokáže vzdelanie zmeniť život a vidím, že určite by sme mali mať záujem a ja mám tento záujem o to, aby sme aj cestou Endiky dosiahli možnosť e, financovať na úrovni 20 práve ten ľudský rozmer rozvoja. Dôležitá je kvalita vzdelávania, pretože to nie je len otázka prístupu k vzdelaniu, ale aj ide aj o kvalitu vzdelávania. A pred istým časom Svetová banka vypracovala správu a išlo tam o, tom, o to, že žiaľ príliš veľa ľudí, aj keď sa zapojili do vzdelávacích e, programov, nedokážu čítať a písať. Takže viac by som sa zamerala, možno aj viac peniazy by som poskytla a prostriedkov by som poskytla na to, aby sa zdôraznila kvalita vzdelávania. Čiže to pokladám za veľmi dôležité. Samozrejme, že pre mňa je to jasné. Vzdelanie je kľúčová potreba, ak chceme zabezpečiť, že ubudne chudoby vo svete. Ďakujem. Nadvizujúca otázka. Ďakujem pekne za odpoveď. Ak dovolíte, zajdem troška hlbšie do otázky e, rodovej rovnosti. Možno je to aj otázka kultúry, kde dievčatá by mali dostávať rovnaké prežitosti ako chlapci, aj či už sa ide o deti alebo o dospelých, teda je to vec vzdelávania. Aký máte na to názor? alebo s ktorými ďalšími komisármi budete spolupracovať, aby ste e, naplnili tie záväzky EU e, v iných častiach sveta, v partnerských, kde sa tiež snažíme poukazovať na tie európske hodnoty. Aj z hľadiska toho, ako e, sa dievčatá a ženy budú zapájať do vzdelávacích programov. Samozrejme, vy ako učiteľka tejto téme veľmi dobre rozumiete. Nech sa páči pani dezignovaná komisárka. Samozrejme. Komisár pre rodovú rovnosť, respektíve komisárka, zohráva dôležitú úlohu. Aj ten tzv. genderový prístup by mal byť e, veľmi typický a mal by si ho osvojiť celý zbor komisárov, celé kolegium. Napríklad e, v jednom utečeneckom tábore Gambela v Etiópii. Tam e, som zažila veľmi silnú skúsenosť, veľmi silný zážitok. A žije tam e, niekoľko desiatok tisíc ľudí, myslím okolo 90 tisíc a iba polovica z tých detí, ktoré tam žijú, mali prístup do školy. Čiže z tohoto uhla pohľadu, a nakoniec už som o tom hovorila aj s e, kolegom, komisárom pre krízový manažment, hovorili sme o tom, že je potrebné celkovo zlepšiť prístup e, detí, aj pre všetkým teda aj dievčat, ku vzdelaniu aj v utečeneckých táboroch. Toto je jeden z príkladov, kde by sme mohli pomôcť. A samozrejme, takýchto príkladov by sa dalo uviezť ešte mnoho. Ďakujem, pán Francesco Majorin, Taliansko. Ďakujem za slovo, pán predseda, a ďakujem aj pani dezignovanej, pani komisárke. Veľmi rád som si vypočul e, veci, na ktoré ste poukázali, ale chcem sa sústrediť na jednu vec. V uplynulých rokoch sme zaznamenali posun pridelovania prostriedkov z hľadiska pomoci. Išlo napríklad aj o intervencie, ktoré sa týkajú ochrany hraníc, bez toho, že by sa rešpektovala ochrana ľudských práv a ich zachovávanie. Jeden z hlavných nástrojov v tejto oblasti sú tzv. trust fundy, zverejnecké fondy. A myslím, že bez takéhoto fondu e, práve E, teda ako by to mohlo byť e, vedené v súvislosti s libijskými pohraničníkmi napríklad. Tam sa nejaké prostriedky dávali bez ohľadu na to, aká by tam bola perspektíva spolupráce. Ako na toto nazeráte? Čiže na čo sú určené tieto zverejenské fondy a ako by sa to mohlo zmeniť? Nech sa páči, pani komisárka dezignovaná. Pardon. Myslím, že pre mňa je to tiež otázka toho, ako budeme podporovať tú tranzitnú krajinu. Pretože vieme, že asi 85 migrantov pochádza z rozvojových krajín. Takže cestou rozvojovej spolupráce môžeme podporovať tieto krajiny. Čiže krajiny pôvodu, ale aj tranzitné krajiny. Ja viem, že Africký zvenecký fond je téma, ktorá aj poslancov Európskeho parlamentu troška rozdeluje, ale už som dnes povedala, že transparentnosť je pre mňa veľmi dôležitou hodnotou. A okrem toho taktiež chápem, že v budúcnosti, samozrejme, keď hovoríme o tom, aká bude budúcnosť Afrického zverejneckého fondu, respektíve iných zverejneckých fondov, tak si myslím, v tom zmysle by práve parlament mal mať dôležité slovo. Čo sa ale stane v budúcnosti, neviem. Neviem, aké sú presné plány, ale vaša úloha ako poslankyňa poslancov parlamentu je zastávať rázny postoj. Nadvezujúca otázka. Dovolte, prosím, vrátiť sa k tejto téme. Teda môžeme sa zhodnúť na potrebe zaangažovať parlament, keď ide o priamu kontrolu týchto fondov a ich riadenie. Čiže dôležité je zabezpečiť určitú koherentnosť medzi zverejneckými fondmi. Povedali by ste, že financovanie respektíve nástroje na financovanie. Treba, keď si zoberme tie peniaze, ktoré išli na libijských pohraničníkov, či je to dobré využívanie zrenských fondov. Proste aj v súvislosti s touto tranzitnou krajinou, či to boli dobre použité prostriedky. Alebo či ide len o nástroje na to, aby sme si zablokovali hranice, aby sme akékoľvek problémy externalizovali teda, aby tie problémy zostali vonku? Odpoveď? Politická koherentnosť, teda respektíve koherentnosť politík a koncepcií je veľmi dôležitá vec. Už som povedala, že potrebujeme práve túto koherentnosť politík zlepšiť. Pokiaľ ide o úlohu parlamentu, ja som 16 rokov bola poslankyňou fínskeho parlamentu, takže veľmi si vážim prácu, ktorú vy vykonávate. Vás priamo zvolili ľudia. Ak mi dovolíte, teda ja som bola menovaná e, vami, ale vy ste priami predstavitelia, priamo volení ľuďmi, občanmi. A preto práve ja vysoko oceňujem prácu parlamentu a aj akékoľvek iniciatívy, ktoré e, tu budú, samozrejme pokladám za veľmi dôležité aj z hľadiska zapojenia parlamentu. Ďakujem pekne. E, Periat Herzberger Fontana za zelených má slovo. Sedím za vami. Hm. Dobrý deň, pani dezignovaná komisárka. E, Zvolená predsedkynia komise v oblasti obchodu v svojom memorande hovorí o prioritách pre partnerstvách EÚ s Afrikou. Cieľom dlhodobým je vytvoriť zónu voľnej výmeny medzi oboma kontik- je Vývoj mliekarenských produktov smerom do západnej Afriky ilustruje vážne rizika, ktoré by predstavovala liberalizácia obchodu e, s polnohospodárskymi produktami, ktoré by ničili lokálnu produkciu, napríklad v mliekarenstve. To sa dotýka žien, ktoré sú v centre tejto lokálnej produkcie. Vážená pani dezignovaná komisárka, ste za možnosť pre africké krajiny, aby prijali opatrenia s cieľom zachovať rodinné mliekárenské podniky udržateľné, ktoré by sa vedeli postaviť nízkocenovým e, dovozom z Európy. Vedeli by ste kvantitatívne reštrikcie európskych dovozov si predstaviť, preferovanie teda lokálnych produktov na verejných e, trhoch a tiež zavedenie variabilných a vyšších eh, cieľ na polnospodárske výrobky. Pani dezignovaná komisárka, nech sa páči. Samozrejme, tu hovoríme aj o eh, ekonomickej eh, právomoci a šanci pre ženy. To je podľa mňa tiež veľmi dôležité. Práve aj v súvislosti s Afrikou chcem povedať, že sú to práve tie malé rodinné farmy v oblasti polnospodárstva, ktoré sú nesmierne dôležité. A toto je pre Afriku veľmi závažná téma. Som pripravená prijať nové opatrenia, čiže moja odpoveď na vašu otázku je áno, som pripravená. A dôležitá je práve komplexná stratégia pre Afriku a to spomínam aj vo svojom memorande. A práve z hľadiska tejto komplexnej stratégie pre Afriku potrebujeme polnospodárstvo, potrebujeme obchod, aby tieto aspekty boli zaangažované. Potrebujeme tam aj environmentálny aspekt. Myslím, že teda táto stratégia nám poskytuje novú príležitosť na to, aby sme podporili naše polnohospodárstvo, aj teda polnohospodárstvo v Afrike. Čiže to je ten nový nástroj, ktorý by sme tu mohli využiť. Následná otázka. V akej miery bude konať EÚ, aby zabezpečila, že európske polnospodárske investície, hlavne v rámci partnerstva verejno-súkromného, neoslabia e, práva využitia pôdy, napríklad e, agropastorálnej e, jednotky v Afrike a tiež podnik kde podniky tlačia vlády, aby oslabili pravidlá v ich prof, e, prospech. Pani dezignovaná komisárka, nech sa páči. Myslím, že ste spomenuli veľmi dôležité slovo. Hovorili ste súkromný sektor. A ak teda chceme dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja do roku 2030, tak potrebujeme zaangažovať aj súkromný sektor. Je to potrebné, pretože ináč sa nám tie ciele nepodarí dosiahnuť. Samozrejme, čo sa už doteraz urobilo, aj prostredníctvom tejto iniciatívy, s ktorou prišiel predseda komisie Juncker, myslím, že tie výsledky sú dobré. A v nastávajúcich rokoch potrebujeme viac investovať v Afrike, a určite súkromný sektor musí byť súčasťou tohto prístupu. Uvidím jeden príklad. Subsahárska Afrika. Tam napríklad potrebujeme vytvoriť 18 miliónov nových pracovných príležitostí každý rok, ak chceme dať šancu tým mladým ľuďom, ktorí prídu na pracovný trh. 18 miliónov každý rok. Takže treba e, to vidieť aj z toho pohľadu, že ak chceme toto dosiahnuť, potrebujeme zvýšiť financie financovanie na medzinárodnú spoluprácu. Čiže určite súkromný sektor do toho musí byť zaangažovaný a samozrejme musíme mať aj určité pravidlá. Ďakujem pekne. Teraz e, by som chcela inform- chcel informovať e, prítomných, že už sme za polovicou otázok a odpovedí, ale ešte nás čaká 12 otázok, takže ďalšiu otázku predniesie pán Dominik Bild za ID. Ďakujem pekne. Vaša stratégia eh, pre Afriku zakrýva eh, výraznú realitu. EÚ po Kotonu má oslabené eh, rokovanie v porovnaní s rokom okolo 2000. Je tu Čína, Rusko, nové veľmoci z, pritom vplyv EÚ a Spojeného kráľovstva klesá. Všetci si uvedomujú, aké sú limity politických modelov. E, odchodom Spojeného kráľovstva odchádza veľmi dôležitý e, vojenský a diplomatický spojenec. Keď rozvoj rozpočet EÚ medzi rokmi 2014 a 2016 bola to jedna z mála krajín v roku 2018, ktorá e, vyčlenila na oficiálnu rozvojovú pomoc 0,7 HDP iba. E, Nemecko ešte v roku 2017 vyhlásilo tzv. Marshallov plán na pomoc, ale G7 je skúsenosti nám ukazuje, že finančné záväzky e, často slabo realizujú. Otázka, zamýšľate alebo zvážili ste všetky dopady Brexitu na vzťahy EÚ v období po Kotonskej dohode? Páči odpoveď. Povedala by som, že pokiaľ je o Brexit, samozrejme, je to otázka ľudí a politikov Spojeného kráľovstva. Samozrejme, Spojené kráľovstvo bolo významným darcom, predovšetkým pokiaľ ide o mimovládne organizácie z Británie. Tie zahrali veľmi dôležitú úlohu. Čiže z tohoto uhľa pohľadu si myslím, že v každom prípade Spojené kráľovstvo pre nás bude dobrým partnerom pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, ale ako vieme, je tu stále ešte mnoho otázok v súvislosti s Brexitom, takže určite nie je to na mne, nie je to ani mojou povinnosťou, aby som dnes špekulovala o možných e, dopadoch a výsledkoch odchodu Británie. Ale určite, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, Veľká Británia veľkou mierou prispievala a určite budeme mať záujem o spoluprácu. Ďakujem pekne. Chcem povedať ešte jednu technickú otázku z hľadiska tlmočníkov. Keď príde otázka, potom poprosím pri kladení otázok si položte sluchátka. A keď budete klásť otázku, prosím, položte si v tej chvíli sluchátka. Takže ideme ďalej vyjadril som sa jasne, hovorí predseda. Dobre. Takže totiž, e, keď sú príliš blízko seba aj sluchátka, aj mikrofón, vzniká spätná väzba akustická. Takže to je technická záležitosť. Ďakujem vám za pochopenie. Môžeme ísť ďalej? Chcete položiť otázku? No, teraz som sa už v tom stratila. Dobre, takže skôr otázka to, že Európska únia v podstate e, jej pomoc Afrike je tak málo vážená. Tu si kladiem otázku, sú to diplomáti EÚ, či dá milión dolárov a získa celá Africká únia, všade je to v tlači. Európska únia dá viac ako 20 milión dolárov ročne a nás kritizujú, keď znižíme našu angažovanosť. Takže v politike treba e, konať, ale treba vedieť, ako konať. A myslím si, že momentálne Európska únia prehľadá ten najvýznamnejší boj. Boj s verejnou mienkou. Ďakujem pekne. Nech sa páči odpoveď. Ja osobne e, na to nehľadím tak, že sme niečo stratili, alebo že sme prehrali. Európska únia je najväčším darcom vo svete a myslím, že v roku 2018 sme my ako Európska únia použili 14 miliárd eur na e, rozvojovú spoluprácu a celkovo aj ako členské štáty to bolo až 70 miliárd. To je obrovský objem peňazí, ale bohužiaľ potrebujeme ešte viac, pretože výzvy sú obrovské. A preto som spomínala aj úlohu súkromného sektoru, pretože Vidím, že potrebujeme viac investovať v Afrike a potrebujeme, aby aj súkromný sektor bol súčasťou tohto prístupu. Pokiaľ ide o úlohu Afriky, myslím, že budúcnosť Afriky je aj budúcnosťou Európy. Tieto dva kontinenty sú navzájom prepojené. A samozrejme, chcela by som zmeniť to, čo je zaužívané, a spomínala som to už prejave v 1,2 miliard obyvateľov žije v, Ameri- v Afrike a je tam proste obrovské percento mladých a to znamená, že potrebujeme pre nich vytvoriť pozitívne prostredie. Teraz dáme slovo pánevu, pánu Richardovi Čarneckému. Nech sa páči. Ďakujem, Ďakujem pekne. Ďakujem za slovo, pani dezignovaná komisárka. Ak dovolíte, poviem vám kitos, ďakujem vo vašom jazyku, ale ešte najprv by som si dovolil jednu dôležitú otázku v mene našej politickej skupiny. Budem hovoriť po polsky, ak dovolíte. Využijem túto možnosť v parlamente. Som členom parlamentného zhromaždenia EÚ pre AKT a teraz existuje dohoda medzi krajinami EU a e AKT. A je to teda veľmi v pokročilom štádiu, teda chcem tak povedať. Ale sú tu aj určité obavy, že tie rokovania e, prebiehajú pomalšie, než sa očakávalo, že tam nastal určitý skepticizmus ohľadne teda postoja našich partnerov v AKT. A práve Európska komisia by mohla priniesť dynamiku do tohto procesu. Aký je váš názor? Nech sa páči, pani komisárka dezignovaná. Nuž, no myslím si, že je veľmi dôležité dosiahnuť aj dohodu vo fáze post kotonov. A ako som už spomínala, vidím, že aj africké, aj latinsko-americké, aj karibské krajiny, aj azijské krajiny sú pre nás veľmi dôležitými partnermi. Ak teda budem menovaná za komisárku a nastúpim na post 1. novembra, teda dúfam, že áno, toto bude určite prioritná téma v mojej agende, aby sme teda dotiahli do konca tie rokovania postkotonu, samozrejme aj s podporom parlamentu a ostatných inštitúcií Európskej únie. Ďakujem. Nadvezujúca otázka. Ďakujem. Kitos, povedal pán poslanec. Dobre, takže ideme ďalej. Slovo má Hildegard Bentele za EPP. Poprosíme mikrofón. Časť výboru eh, bol minulý týždeň v New Yorku. Videli sme tie obrovské očakávania na EU. podarilo sa im nám presadzovať s našim trvalo udržateľným prístupom. Moja otázka sa týka efektivity, koherentnosti, e, vediteľnosti nielen interne v komisii, ale v spolupráci s členskými krajinami. Členské krajiny robia množstvo aktivít, vidíme, že množstvo prostriedkov plinie cez organizácie. Čo budete robiť vy, aby sa lepšie posúval to spoločné programovanie, aby sme všetci mali rovnaké ťažiskové body, rovnaké ťažiskové krajiny, aby rozvojová pomoc ktorú robí EÚ, sa vnímala jacnejšie a, a prinášala e, silnejšou mierou plody. Pani dezignovaná komisárka, nech sa páči. Myslím, že to je veľmi dôležitá perspektíva, pretože bez e, koherentnosti politiky nedokážeme dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja. Takže ako som už hovorila aj predtým, vidím, že agenda 2030 je čosi ako kompas. A poskytuje rámec, e, podľa ktorého by sme mali vidieť a analyzovať e, aspekty politiky, ktoré sa týkajú tejto témy. Samozrejme, Nedá sa to urobiť len cestou európskych inštitúcií, ale potrebujeme, aby súčasťou tohto procesu boli aj členské štáty. Ako som už hovorila, spoločné plánovanie, spoločné programovanie a potom aj spoločné nadvezujúce činnosti, aby sme teda videli, aké výsledky sa dosiahli. Čiže toto je dôležitý nástroj, ktorý bude treba použiť. Myslím si, že členské štáty E, prichádzajú aj s rozličnými stratégiami, pokiaľ ide o cieľe udržateľného rozvoja. Napríklad poznám to, čo použilo Fínsko. Čiže e, mohli by sme sa vzájomne podeliť o skúsenosti, teda medzi členskými štátmi. A ak proste nájdeme niečo dobré, čo sa dá vo všeobecnosti viac použiť, to by bolo užitočné. Samozrejme, polnohospodárstvo, obchod, zahraničné vzťahy, tak určite bez spolupráce sa tam výsledky dosiahnuť nedajú. To je proste kľúčová vec. <clears throat> Nadvezujúca otázka. Um, dann eine Frage potom otázka k rozpočtovej pomoci. Rozpočtová pomoc sa používa, lebo je rýchla. Nie je to veľmi dobre zacielené, ale na cieľ, ako chcete tento rozpor v budúcnosti riešiť. Nech sa páči, odpoveď. Myslím, že podpora zo strany rozpočtu to je práve jeden z tých nástrojov v balíku, aj do budúcna. Ale v plnej miere súhlasím s vami v tom, že keď budeme využívať podporu z rozpočtu, tak bude dôležité aj to, aby sme veľmi, veľmi transparentne konali. A potom ide aj o to, aby naše členské štáty, ale aj partnerské štáty v danom zmysle, aby proste aby sme videli, že čo sa tam deje v nich. Ak by nastala nejaká korupcia, tak sa proste prestane s tým financovaním. Proste musíme monitorovať, čo sa deje s tými peniazmi. A pokiaľ ide o rozpočtovú pomoc, tak určite sa dosiahli dobré výsledky. A do budúcna to určite taktiež bude jeden z nástrojov. Nie jediný, ale jeden z nástrojov v danom balíku. Slovo má pani Katrin Šabová. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani kandidátka na komisárku. Vítajte medzi nami. V roku 2002 prezident Žal povedal, náš dom horí a my sa pozeráme, inak odvracame zrak. Po tejto dramatickej diagnostike, ktorú včera vyslovili experti pre klímu, môžeme povedať to isté o moriach a oceánoch, ktoré živia naše obyvateľstvo, zohrávajú dôležitú úlohu pre klímu. E, zohrievajú sa, strácajú kyslík, zvyšuje sa ich, e, zvyšuje sa teda e, úroveň moria a oceánov Eh, viete, že pre všetkým v Baltskom mori je to, v Baltskom mori je to veľký problém. Dôsledky už boli hrozivé, hrozné a budú ešte hroznejšie pre celé obyvateľ, všetko obyvateľstvo a predovšetkým pre ľudí, ktorí žijú na ostrovoch, na pobreží, v rozvojových krajinách. Tí sú najzraniteľnejší vzhľadom na túto meniatú situáciu. Nemyslíte si, že toto by mala byť zásadná téma, všeobecná zásadná téma pre Európsku úniu, aby sme v podstate prvým darcom e, rozvojovej pomoci a máme obrovský prístup k moriam a mali sme sa podporiť a zúčastňovať sa na práce medzinárodných partnerstiev. Nech sa páči odpoveď. plnej miere súhlasím, že mori a oceány sú vecou základného významu. A to nehovorím, pretože som žila skoro celý život pri pobreží. Ale určite more je veľmi dôležitou súčasťou môjho života. A bolo, keď som ešte bola mladá. A máte pravdu. Mori a oceány poskytujú potravu, výživu, bezpečnosť, ale majú aj svoju ekonomickú úlohu a poskytujú pracovné miesta. Ale musíme si byť vedomi aj toho, že námorné ekosystémy sú ohrozené a že sa situácia v dôsledku klimatických zmien zhoršuje. Ja viem, že Európska únia podporuje eh, rozvoj v oblasti moria a oceánov. Je to niekde na úrovni asi 720 miliónov eur ročne ale určite toto bude téma, ktorá mi aj v budúcnosti bude veľmi blízka. Ďakujem. Nasledujúca otázka. Je, je précise. Áno, chceli som upresniť, áno, ide o obnovu námorných a pobrežných ekosystémov, ale zároveň pomôcť obyvateľstvu, aby rozvíjali svoje vlastné hospodárstvo, ktoré súvisí s moriami. Viete, že v roku 2000 eh, 20 e, viac ľudí bude žiť pri moriach, takže musí tam byť zdravý ekosystém, je tu cestovný ruch, ide o vyživu obyvateľstva, e, ide o aj obnoviteľné zdroje energie napríklad. Čiže naozaj toto je veľká téma. Investujeme veľa do v rámci rozvoja. Investujeme veľa do vnútrozemia, málo do pobrežia. Tomu by sa mala venovať mimoriadná pozornosť. Ďakujem. Commissioner designate. Nech sa páči odpoveď. Ako som už povedala, finančná podpora pre rozvoj v oblasti morí a oceánov, to je niekde na úrovni 720 miliónov eur. Určite môžeme diskutovať o tom, či to je dosť alebo nie. Ale vidím to tak, že oceány aj rybolov by mali byť súčasťou tej zelenej dohody, toho Green Dealu. Takže v odpovedi na, pani Rivasi som už po, na otázku pani Rivasi som už povedala, že nestačí tá interná dimenzia, to je aj dohody Green Deal, potrebujeme aj externý rozmer. A samozrejme, oceány aj rybolov by mali byť súčasťou toho externého rozmeru. Som si vedomá toho, že existuje výrazná podpora tohto prístupu v tom zmysle, že životné prostredie a klimat budú súčasťou priorít aj z hľadiska práce budúcej komisie. Teraz má slovo pán Louis Tedman Bryce, pani, pani dezignovaná komisárka. Hovoríte o budovaní udržateľných partnerstiev a pozrite sa, ako Vaši predchodcovia pristupovali k Veľkej Británii počas e, rokovaní o Brexite. Ako predpokladáte, že sa bude budovať udržateľné partnerstvo alebo partnerstvá, keď ste takto agresívni, teda Únia? Je jasné, že britské e, britská verejnosť chce jednotlivý, jednoduchý odchod a jasné, čisté obchodné vzťahy. Určite je to e, v záujme oboch strán. Moja otázka je teda takáto. Budete mať záujem na náprave chýb, ktoré urobila predchádzajúca komisia. Druhá otázka. A budete sa snažiť o vzťahy, ktoré budú vychádzať e, teda medzi EÚ a Britániou, aj z hľadiska partnerstva, že budú jednoduché, čisté a zreteľné? Nech sa páči odpoveď. Musím povedať, že Brexit e, nebol našim rozhodnutím ani našim výberom. My sme si ho nezvolili. Podobne ako pán Barnier, aj pán Juncker povedali v minulosti. Aj mne je to ľúto, ale rešpektujem to rozhodnutie. A ukázalo sa, že teda Brexit. ak teda, takto to bude, ak teda e, bude Brexit, tak budeme podľa toho náležite postupovať, ale momentálne nevieme, či ešte budeme vedieť súhlasiť e, s britským odchodom podľa súčasných podmienok. Zatiaľ nebudem špekulovať. Určite máme záujem na spolupráci, v rozvoji, v rozvoji spolupráci, ako som už povedala, pani Bilde. Rešpektujem veľkú mieru práce, ktorú Spojené kráľovstvo vykonáva v oblasti rozvojovej pomoci. Nadvezujúca otázka. Čiže Samozrejme, e, obyvateľia Veľkej Británie si zaslúžia nejakú reakciu, nejakú odpoveď. Nech sa páči, pani dezignovaná komisárka. Myslím, že odpoveď uvidíme už čoskoro. Ďalej budeme pokračovať ďalšou otázkou. Carlos Zornio za socialistov. Pani dezignovaná komisárka, vítam vás medzi nami. V svojom memorade ste hovorili o novej holistickej stratégii voči Afrike. Myslím, že vlastne rokovania už prebiehajú v rámci e, postkotonu a poukazujete aj na politické, ekonomistické, politické, ekonomické aj investičné možnosti, ale pokiaľ ide o udržateľnosť alebo udržateľné ciene, tam ste až tak veľmi e, nepokázali na to, ale určite nemôžeme eliminovať e, obrovskú biedu, ak sa budeme sústredovať len na otázky investícií a ekonomické otázky. Preto sa chcem spýtať, ako chcete spolupracovať s vysokým predstaviteľom a zamerať sa aj na udržateľnosť, respektíve na cieľu udržateľného rozvoja v súvislosti s Afrikou. A pokiaľ ide o tzv. konfliktné minerály, čo chcete robiť, aby aj treba rozpokladiť ľudské práva, pracovné práva a práva environmentálne boli dodržiavané zo strany investorov. E, myslím, že vaša otázka je vec, e, sa týka veci zásadného významu. Udržateľný rozvoj to je niečo, čo má určite sociálny, environmentálny aj ekonomický rozmer a ide o to, aby sa tam ten rozvoj udržal. Čiže všetky tieto aspekty, sociálny, environmentálny aj ekonomický, tie tam musia byť obsiahnuté. A ako som už povedala, rámec pre našu spoluprácu a myslím, aj môj kolega, vysoký predstaviteľ, podpredseda komisie Borov, určite zdieľa tiež tento postoj. Ten rámec predstavuje to, čo stanovujú ciele udržateľného rozvoja. A vlastne je dôležité, aby celé kolegium, teda celá komisia, tak povedia, stiahala aj za jeden povraz, aj pokiaľ ide o implementáciu. A pokiaľ ide o E, stretnutie, ktoré bolo v minulý týždeň v New Yorku. Vítam to, ale samozrejme musíme ísť ďalej. Aj z hľadiska udržateľných cieľov rozvoja. Takže stratégia pre Afriku je jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť, tú mieru rozvoja. Je to dôležité pre partnerstvo s Afrikou, ale aj pre udržateľné teda pre cieľe udržateľného rozvoja. A jednotlivé sektory sú súčasťou toho prístupu, čiže polnohospodárstvo, životné prostredie a tak ďalej. To tam musí byť obsiahnuté. Takže ja určite začnem tuto, na tej téme pracovať s pánom Borelom a chcem zdôrazniť význam toho, že celé kolegium komisárov E, si to musí osvojiť. Môže to byť môj proces, ale je to proces náš, celej komisie. Nadvizujúca otázka. Ďakujem veľmi pekne za vašu veľmi jasnú odpoveď. Ako viete, veľmi dôležitou stránkou je práve dialog, aj interparlamentný. Práve v súvislosti s dohodou AKT po postkotonov a práve sa týka parlamentov aj dohľadu nad projektmi. Takže možno krajiny AKT ostanú ako jeden blok a aj príslušné parlamentné zhromaždenie už načetlo, že tu môže vzniknúť podobná interparlamentná delegácia aj potom, keď sa dotiahne do konca dohoda Kotonov. Ako to vidíte vy, že sa zabezpečí kontinuita, e, ďalšia spolupráca na úrovni spoločného parlamentného zhromaždenia EÚ a AKT. Ako som už povedala, už 16, vyše 16 rokov som pracovala v parlamente a veľmi si vážim prácu, ktorú v parlamente vykonávate. A vidím, že aj spolupráca s krajinami AKT do budúcna a ten parlamentný rozvoj, proste to, ten parlamentný rozvoj tej spolupráci musí byť obsiahnutý. Pokiaľ ide o súčasný plán, alebo plány presnejšie, existuje taká predstava, že by sme mali mať e, tri e, regionálne zhromaždenia. Namiesto jedného by sme mali tri takéto regionálne zhromaždenia. Myslím, že teda pre mňa, čo je najdôležitejšie, je to, aby sme si zabezpečili, že neviem, či to je tak alebo onak, ale ten parlamentný rozmer, aby bol prítomný. A toto je niečo, o čom určite budeme diskutovať, keď začnem pôsobiť na poste komisárky od začiatku novembra. Určite teda chcem, aby v no, teda chcem sa v Ugande zúčastniť, myslím, že to bude v Ugande v novembri, teda parlamentné zhromaždenie. Nech sa páči, za EPP ďalší rečník, pani Ochocka. Ďakujem pekne. Ďakujem a vítajte v našom výbore. Ďakujem vám za vašu prezentáciu. Mám dve otázky. pokiaľ ide o úroveň financovania a pre humanitárnu rozvoj pre Afriku AKT, zachová sa v budúcnosti, pozerám sa na VFR do roku 2027, a mimovládky, ktoré spolupracujú s komisiou a ktoré teda sú nositeľmi projektov, budú mať plnú záraku, že budú mať prístup k plnému financovaniu? Pani dezignovaná komisárka. Viem, že fínske predsedníctvo tvrdopracuje na VFR. A veľmi pozorne sledujeme to, čo sa udeje v tomto ohľade, pretože naše financovanie spolu roz, e, financovanie roz, rozvojovej pomoci, humanitnej pomoci, to závisí všetko od VFR. Čo sa udeje tam, dopadne na naše financovanie takisto ale iste, že môžem osobne povedať, že ma veľmi teší, že návrh komisie zapracoval narast financovania pre rozvojovú spoluprácu. Takže vidím to tak, že mali by sme mať viac zdrojov na medzinárodnú spoluprácu, vrátane rozvojovej spolupráce. Ako som už povedala o mimovládkach, asi viete, že v oblasti mimovládiek e, som pracovala vo Fínsku. Rozhodne tú úlohu vnímam e, ako veľmi dôležitého partnera pre nás a chcem spolupracovať s nimi v budúcnosti. Doplňujúca otázka. len v stručnosti, ako hodnotiť dopad Brexitu? Aký bude dopad Brexitu na obchod, na medzinárodnú spoluprácu medzi Európou, Afrikou a, a krajinami AKT? Aký je do, váš názor na potenciálny dopad Brexitu? Viem, že všetkých nás Brexit veľmi zaujíma a radi by sme vedeli, čo sa koncom oktobra udeje. Bohužiaľ však mám pocit, toto nie je priestor, kde by som o tejto téme mala špekulovať. Asi sa vrátime k tejto otázke neskôr. Teraz dám slovo pani Obri za GUE. Dobrý deň. Téma, ktorá sa ešte málo e, prekvapivo touto komisiou riešila, je témou, ktorá je veľmi aktuálna. Predvčerom 9 Sudánčanov sa sťažovalo e, podalo stiažnosť voči BNB Paripas banke vo Francúzsku, pokiaľ ide o zločiny proti ľudskosti spôsobené v Sudáne El-Bashirovým režimom. Celé 10 ročia porušenia ľudských práv zo strany podnikov ne, ľudia obete nedostávajú žiadne reparačné platby. V podstate e, nadárodné spoločnosti sú beztrestné. Pritom čoraz viac tu máme v rozvoji partnerstva verejno-súkromné, ak je tu určitá právna ochrana pre tieto spoločnosti a my chceme skutočné partnerstva s rozvojmi krajinami, musíme dať zodpovednosť e, európskym e, koncernom. Dva, dve možnosti na to, napríklad členské krajiny, Francúzsko, Holandsko, možno Nemecko bude mať v tejto ohľade príslušný zákon voči svojim podnikom Takéto e, legislatívy skúma aj generálne riaditeľstvo pre e, spravodlivosť. Myslíte si, že by to mohlo byť aj povinné vzhľadom na ľudské práva a životné prostredie, keď si uvedomíme, aký dopad na rozvoj tieto e, v rozvojových krajinách má, majú tieto spoločnosti? Pani dezignovaná komisárka, ako som už dnes povedala, odpovedala som pánu Urban Krespovi už o tomto tvoríme rozvoj pre e, ľudí. To je kľúč. Nie pre spoločnosti alebo pre vlády. A isté, že vo všetkom, čo činíme, musíme zabezpečiť, aby sme nespôsobovali najzraniteľnejším viac bolesti, že sa bude okresávať pomoc, pre problémy v lokálnych spoločnostiach a správach. Vnímam to však tak, že to je situácia pre každého prínosná, ku ktorej by sme mali smerovať, pretože podpora napríklad globálneho rovnakého prostredia, konkurenčného pre spoločnosti, tak to podporí i pracovné miesta v Európe. Moja, moje chápanie dnes je také, že komisia vlastne pomáha implementácii Eh, hlavných princípov pre eh, ľudské práva a pre podnikanie. To je pozícia komisie. Ja osobne si myslím, že tento postoj je správny. Čím viac práce urobíme, tým viac musíme rešpektovať ľudské práva. To je môj záväzok. Doplňujúca otázka na minútu. Iste viete, že rozdiel medzi eh, špeciálnymi usmerneniami OSN a požiadavkami, ktoré e, žiadajú mnohé e, mimovládky po 10 ročia, to je ten povinný aspekt nariadenia. Vieme, že všetky tie dobrovoľné princípy nepostačujú e, obetiam ľudskoprávnych zločinov. Takže táto odpoveď, že len poviete, že treba podporovať tie princípy, to nie je uspokojivé, nie je to vlastne e, odpovedou na očakávania mimovladiek po 10 ročia. Takže moja druhá otázka je, súvisí s týmto. E, o pár týždňov bude OSN rokovať o medzinárodnej dohode z teraz úrovne EÚ na medzinárodnú úroveň. Pre EÚ bolo ideálne mať určitý záväzný káder, rámec pre EÚ, analýza provizorných textov tu už je, ale aké sú závery tejto analýzy. A budete mať rokovací mandát jasný a proaktívny pre EÚ? Designovaná komisárka. Ja som pochopila tú situáciu tak, že je to mandát terajšej komisie, pretože stretnutia prebehnú v, kom- v oktobri, ale mali sme veľmi príjemnú diskusiu. Moje informácie z nej sú také, že komisia sa na tomto stretnutí v Ženeve v oktobri zúčastní. Súhlasím s vami, že potrebujeme záväzky, povinnosti a sľubujem vám, že veľmi podrobne túto tému budem študovať, keď začnem svoju prácu ako komisárka. Teraz Jackie Jones za SAD. Ďakujem pekne, som tu. Pani Urpilainen, ak som to správne vyslovila, chcem vám poďakovať, že ste uznali e, prácu britských mimovladiek v teréne. Tak chcem učiniť aj ja. Veľmi e, tvrdo bojujú v Spojenom kráľovstve v rámci kampane o zostaní v EÚ. Otázka, ktorá sa tu už vyzdvihla, pretože som až e, na konci zoznamu. Vítam váš záväzok, pokiaľ ide o e, práva žien v oblasti sexuálnych a reproduktívnych práv, e, pokiaľ ide o zdravotné služby a prerušenie tehotenstva. Vítam vaše záväzky, pokiaľ ide o iniciatívu Spotlight a akčný plán EÚ. Teší ma, že sa to všetko bude posúvať vpred. Ja sa chcem ale spýtať na rodové financovanie, aby e, na dlhé obdobie bolo dostatok financí, aby tieto partnerstvá boli e, prítomné na každej úrovni. Ďakujem. Pani designovaná komisárka. Ďakujem. Možno by som rada dodala ešte jeden aspekt, že politická participácia žien, my ako političky svojím spôsobom sme príkladom E, mus pre iné krajiny, že viac žien musí byť súčasťou politiky. Ak budeme mať viac žien ako političiek, som presvedčená, že svojím spôsobom budeme vedieť poskytnúť viac rodovej rovnosti v rôznych e, politických oblastiach. K financovaniu ešte pribúda to, veľmi ma teší, že v budúcej komisii že tu bude komisár pre rodovú rovnosť a rozhodne sa teším na to, že prebehne s ňou úzka spolupráca a myslím si, že je to téma, kde by sme spoločne sa mohli pokúsiť snažiť o to, aby v každej politickej oblasti komisia používala rodový aspekt, že by bol silnejšie pre prítomný Sem patrí samozrejme aj financovanie, že i táto perspektíva naša, bude v našom spoločnom rozpočte pre budúcnosť. Táto myšlienka ma veľmi teší. Doplňujúca otázka. Ďakujem. Rada to počúvam záväzok k dobrému financovaniu týchto iniciatív. To je, by bolo veľmi lepšie ešte počuť v tomto znení, komplexnej stratégii pre Afriku i v ďalších oblastiach by to bolo dôležité. Bez príslušného financovania pri mimovládky by to bolo zložité, hlavne pokiaľ ide o úsporné opatrenia posledných 10 rokov. Ako to vnímam, ak chceme plniť, plniť naše záväzky, e, znamená to, že nikto nesmie byť vynechaný E, už žien a dievčat, e, ktoré sú obeťami násilia, kamkoľvek sa pohnú, je naozaj kľúčom mať dostatok e, financií a personálu. Je to rozhodujúce, ak chceme plniť naše záväzky v rámci iniciatívy Spotlight u dievčat a žien vo svete. Pani komisárka, ako som povedal, rodová rovnosť je pre mňa kľúčovou Snažím sa získať samozrejme na tomto viac zdrojov. Súhlasím s vami plne v tom, že rodová rovnosť znamená, že musíme tu mať mainstreaming. Rodová rovnosť je súčasťou cieľu trvalo udržateľného rozvoja. Všetci sme sa zaviazali voči týmto cieľom. Aj z tohto pohľadu teda vnímam, že ak chceme zlepšiť životné podmienky a participáciu žien musíme mať tento holistický prístup a rada a budem e, na ňom spolupracovať. Ďakujeme a teraz e, za zelených Eli Scholz. Ďakujem. Som tu. Ako Britka som presvedčená, že EÚ je dobrým príkladom medzinárodného partnerstva v, v prospech e, verejnosti. Chcem e, sa ospravedlniť e, za mnohých spoluobčanov z Británie, tú milú skupinu, ktorá to vníma inak. Chcela by som hovoriť o otázku, ktorá sa týka trvoudrateľného sociálneho a ekonomického rozvoja. Predsednička von der Leyen si za prioritu dala Green Deal – hovorí o ambícii nulového znečistenia. Vy ste hovorili o externej dimenzii zeleného dílu. V materiáloch sa to a v diskusiách ešte neobjavilo a to je naozaj prekvapivé vzhľadom na to, že správa z roku 2017 po Svetovej zdravotnej organizácie hovorí, že znečistenie je najväčšou ekologickou príčinou e, úmrtí a chorôb Celosvetovo sa to týka hlavne krajín s nízkymi príjmami. Zabíja to e, trikrát viac e, ľudí než rôzne choroby, ako je malária a tak ďalej. A napriek tomu sem smeruje na túto oblasť málo rozvojovej pomoci. E, aj líder EÚ, kde by sme sa mali zamerať na cezhraničné aj vlastne pôvodné príčiny Takže ako vy zabezpečíte, že budeme e, na palube tejto lode, ktorá sa snaží o e, nulovú, e, nulové znečistenie ako cieľ? Ďakujem za túto dôležitú otázku. Ako ste boli osobne povedali, znečistenie je jednou z najväčších vonkajších príčin úmrtí vo, a chorôb vo svete. E, takmer 90 týchto umrtí bohužiaľ sa deje v krajinách s nízkym a stredným príjmom. E, rozhodne to vnímam tak, že táto, tento aspekt by sa mal stať súčasťou balíčka e, zeleného dílu a ja chcem len dúfať, že vy ako parlament nás podporíte do tej miery, že budeme mať vlastne vonkajší rozmer v rámci zeleného dílu. Ak sa na tomto zhodneme, e, mali by ste v tejto myšlienke potom preukázať podporu. Ja si totiž myslím, že tento Green Deal, táto zelená dohoda bude môcť e, umožniť nám podporiť e, čisté a trvalo udržateľné energie v našich krajinách. Budeme vedieť podporiť obehové e, ekonomiky, alebo teda prechod na ne. Toto, táto zelená dohoda dáva veľa príležitostí nám všetkým a samozrejme, pokiaľ ide o financie, myslím si, že máme na to dobré nástroje. E, zaviazali sme sa prostredníctvom indikej mať aspoň 20 financií na klimatické e, programy. To je silný záväzok. Ďalšia doplňujúca otázka. Um, um, Ďakujem za tú... Hovorili ste o tom, ako ten názov odre... reflektuje, že máme prekonať staré paradigmy v rozvojovej pomoci ja by som povedala, že spôsob, akým rozvoj vlastne e, meriame, je veľmi e, zastaralý. Takto sme to robili 10 ročia. Tieto ekonomické ukazovatele sa veľmi zúžene vnímajú. Rád by som sa spýtala, e, súhlasíte s tým, že čo vieme zmerať, vieme aj manažovať a do akej miery sa tu zohľadňuje skutočnosť, že rozvoj je viacrozmerový, sociálny, environmentálny e, aspekt. A čo by ste počas vašeho funkčného obdobia v tomto ohľade zmenili, pani dezignovaná komisárka? Ja osobne to vidím tak, že ak chceme dosahovať e, ciele trvalo udržateľného rozvoja, a iste všetci to chceme dosiahnuť, už tak musíme mať tento holistický prístup. Nemôžeme e, e, sa spoliehať na to, že e, toto je rozvojová politika, ktorú robí EU potom na druhej strane je obchodná a tu je polnohospodárska, aby sme sa proste pozerali na to takto v jednotlivých tých satelitoch, ale nie holisticky. Ak chceme naozaj dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj, ktorý bude ekologicky, sociálny, udržateľný. Potrebujeme holistický prístup a toto podľa mňa je niečo, čo presadzujeme touto komplexnou stratégiou pre Afriku, aby celá komisia, celé kolegium tú prípravu e, podporovalo. Nielen ja a pán Borel, i ostatní kolegovia budú pripravať tú stratégiu, takisto komisár pre obchod, polnohospodárstvo, že budú e, toho súčasťou toto do určitej miery je nový prístup, minimálne z môjho pohľadu. Budem sa minimálne snažiť e, dosiahnuť takýmto spôsobom prístupu, dosahovať lepšie výsledky. Martin Horwood Žvinil, nech sa páči. Ďakujem Vážená pani kandidátka na komisárku, a nebudem hovoriť o Brexite, ale ja dúfam, že plných 5 rokov budem s vami spolupracovať a riešiť zásadné veci, ako pomôcť chudobnému svetu. Tu máme dôležitejšie veci. Otázka transparentnosti, hovorili ste to už na úvod. Komisia sa angažuje, že chce zvýšiť transparentnosť a splniť medzinárodné normy je, transparentnosti e, pomoci. Nede len o to, ako sa peniaze použijú, ale má sa aj bojovať proti korupcii, neefektívnosti a pomôže to celej tej myšlienke boja proti tým, ktorí kritizujú EU rozvojovú pomoc, ktorú považujú za vyhodené peniaze. E, ako chce komisia podporiť transparentnosť a konkrétne normy IATI nielen v Európe, ale e, po celom svete aj v e, spolupráci s ďalšími aktérmi na poli rozvojovej pomoci. Pani kandidátka na komisárku, nech sa páči. Toto je veľmi dôležitá hodnota pre mňa, <clears throat> pretože ako bývalá ministerka financí, ja viem, že vždy, keď používate peniaze daňových poplatníkov, musíte dávať veľký pozor a musíte byť pripravení obhájiť to, ako ste použili peniaze iných ľudí. Takže z tohto pohľadu musíme zvýšiť transparentnosť. Žiaľ, nemám zatiaľ nejakú konkrétnu novú iniciatívu, ktorú by som mohla spomenúť, ale ak máte nejaké myšlienky na to, ako zvýšiť transparentnosť, rada si vás vypočujem. Ale budem sa angažovať e, na poli zvýšenia transparentnosti vo všetkom, čo robíme. E, príprava programov, spoločné projekty a všetko ostatné. Ako som už povedala predtým, je dôležité vedieť vysvetliť ľuďom, ako používame peniaze, čo s nimi dosahujeme, aké výsledky tým prinášame a zároveň, aby sme aj vedeli preukázať, že sme efektívni. To je takisto dôležité. Takže musím povedať, že teraz v podstate e, so svojím DG potenciálnym dva týždne som sedela, diskutovala, naozaj si vážim. Sú veľmi zdatní, efektívni, angažujú sa, majú veľa vedomostí. A um, dúfam, že teda budem s nimi ďalej spolupracovať, ale napriek tomu ja viem vždy, že existuje priestor na zlepšenie, takže ak máte nejaké konkrétne myšlienky, rada si ich vypočujem. Následná otázka, nech sa páči. Áno, dobrý nápad hneď jedna myšlienka, áno, to som rád, že vítate angažovanosť v oblasti transparentnosti a spoluprácu 28 štátov. Môžeme využiť váhu Európskej únie na medzinárodných fórach a presadzovať transparentnosť a normu IATI konkrétne. To znamená e, norma iniciatívy, medzinárodnej iniciatívy pre transparentnosť. A iba polovica členských štátov splňa túto normu IATI. Takže je ťažko hovoriť iným mimo EÚ aby boli transparentnejší, keď ani polovica členských štátov to nesplňa. Takže e, postaráte sa o to za 5 rokov, aby všetky európske členské štáty splnili normu IATI, to by bolo to minimum. A potom by sme mali lepší základ, z ktorého môžeme presadzovať transparentnosť e, po celom svete. Pani kandidátka na komisárku. Ja som skúsenou političkou, veľmi skúsenou, takže si dávam pozor. E, skôr ako niečo slúbim, slúbim iba niečo, čo si, som si istá, že to dokážem splniť. Ale tu môžem prislúbiť len to, že spravím, čo je v mojich silách. Ja osobne už som povedal, že to je otázka legitimnosti únie. Takže musíme ukázať ľuďom výsledky, ktoré sme dosiahli. Aj to je spôsob, ako posilniť legitimnosť Európskej únie. Takže pokúsim sa a spravím, čo je v mojich silách. Francis Ficiar. Mm. Vítajte, pani kandidátka. Som rada, že hovoríte o rodových otázkach a že sa zameriavate na túto tému. Vieme, že ciele agendy do roku 2030 pre všetkým klimatické nedosiahneme, ak nezabezpečíme významné financie a investície. Skúsenosti z rozvojových štátov, malých ostrovných štátov ukazujú, že súkromný sektor môže zohrávať dôležitú úlohu pri budovaní odolnosti hospodárskeho rozvoja a obnove po katastrofách. Ako môže Európska únia podporiť a zamerať sa najefektívnejšie na tých najzraniteľnejších a využiť pákovo e, pomoc ostatných, súkromný sektor pre všetkým, samozrejme ale za rešpektovania určitých noriem a tak podporovať rozvojové aj klimatické ciele, ktoré súvisia predovšetkým s prechodom na výrobu čistých energií. Pani kandidátka? Ja si myslím, že to, čo ste povedali o najmenej rozvinutých krajinách, je veľmi dôležité. To bude samozrejme našou prioritou. Musíme podporovať tie krajiny, ktoré sú najmenej rozvinuté. Ale zároveň e, chcem upozorniť na iný aspekt. Vieme, že stále viac štátov sa stáva krajinami so strednými príjmami, čo je dobré, pretože vidíme e, zlepšenie a rozvoj, že sa rozvinuli e, sa vyvinuli, ale žiaľ v mnohých krajinách, strednopríjmových krajinách, sú obrovské rozdiely príjmové. Čiže z tohto pohľadu ja osobne sa budem angažovať v boji proti nerovnosti, pretože toto je obrovská výzva nielen pre strednopríjmové krajiny, ale pre takmer všetky členské štáty Európskej únie. Takže to bude princíp, ktorým sa budem riadiť ja, aby sme bojovali proti nerovnosti. v rámci rôznych nástrojov. Čo sa týka úlohy súkromného sektora, plne s vami súhlasím, že musíme zapojiť aj súkromný sektor a už teraz máme rôzne opatrenia na to. Samozrejme máme tzv. zmiešavanie finančných prostriedkov, blending, máme iné nástroje. A myslím si, že v budúcnosti budeme musieť využiť celú škálu rôznych nástrojov. Ale bez účasti súkromného sektora jednoducho nedokážeme splniť cieľe udržateľného rozvoja. To úprimne si môžeme rovno povedať. A samozrejme z tohto pohľadu je nutné silne zaangažovať aj súkromný sektor, tak aby to bol spoločný prístup a aby boli súčasťou našich partnerstiev. Následná otázka. Áno, samozrejme, ja s vami súhlasím, že boj proti nerovnosti a využitie všetkých nástrojov, ktoré máme, súhlasím s tým, ale klimatické zmeny, ak, spo, ak s nimi nenaložíme, tak e, vytvoríme ešte väčšiu nerovnosť. Takže veľmi konkrétna otázka. OSN povedali, a bolo to celé sklamanie, celkové sklamanie ohľadom aktuálneho financovania pre cieľa udržateľného rozvoja. Čo spravíte konkrétne preto aby ste rozvinuli spoluprácu a synergie medzi súkromným a verejným sektorom. Ako som už povedala, zakomponovali jednoznačne aj normy ochrany ľudských práv, ale miera investícií momentálne je naozaj veľmi nízka. Pani kandidátka? Ja plne súhlasím s vami, čo sa týka klimatických zmien a hodne hovoríme o Green Deal, zelenej dohode a to je jeden z príkladov záväzku budúceho kolegia v oblasti klimatických zmien. A iniciatíva aliancie e, predsedu Junckera bola dobrým začiatkom na to, ako zvýšiť súkromné investície napríklad v Afrike. Takže nemusíme začínať od začiatku. Už máme dobré príklady, už sme dosiahli dobré výsledky. Takže mojou povinnosťou je pokúsiť sa hľadať nové iniciatívy, samozrejme, ako priťahnuť viac súkromných investícií, napríklad do Afriky. A ja som pripravená na tom pracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým poslancom. Áno, máte to za sebou. Nie, nie, nie, ešte zo pár minút. Ešte nám ostalo zo pár minút. Počkajte ešte chvíľku. Chcel by som sa poďakovať poslancom, poslankyňam za všetky otázky. Samozrejme, chcel by som sa poďakovať aj pani kandidátke na komisárku za odpovede. Zároveň by som sa vám chcel poďakovať za džušku odpovedí. To svedčí o fínskej efektívnosti E, v podstate nám ostalo veľa času. Ale pravidlá sú jasné. Iba 25 otázok. Ale ja by som rád povedal pani kandidátke na komisárku predpokladám, že s tým súhlasíte, že e, sa tešíme na to, čo ste vyjadrili ako vaše záväzky, že ste prejavili záujem o úzkú spoluprácu s Európskym parlamentom. Koordinátori vedia, že budeme mať hodnotiace stretnutie, dostanete e, o tom informácie, to bude za zatvorenými dverami. A na záver by som ešte chcel pozvať e, pani kandidátku na komisárku aby pred ukončením tohto verejného eh, vypočutia predniesla ešte svoj záverečný prejav, ak chce. Nech sa páči. Áno, keďže som v tomto vypočutí nehovorila po fínsky, tak dúfam, že vám nebude vadiť, ak teraz poviem niečo po fínsky. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážení europoslanci, europoslankyne, ja by som chcela naozaj sa vám veľmi srdečne poďakovať za túto diskusiu. Opakovane som počas tohto vypočutia spomenula, že Európsky parlament je pre mňa dôležitý. Ja verím v zástupnú demokraciu a potrebujem podporu európskych ľudí, Európanov, prostredníctvom vás pre moju prácu. Udržateľná budúcnosť e, bude možná iba vtedy, ak budú európske inštitúcie spolupracovať. Zároveň by som sa vám chcela poďakovať za to, že ste kladli náročné, vyzývavé otázky, že ste ma nútili hovoriť vecne. A spôsob, akým prebehla táto diskusia, svedčí o význame tejto problematiky a budem veľkou cťou budovať partnerstva a spoluprácu spolu s vami. Podľa mňa táto diskusia svedčí o význame a závažnosti rozvojovej politiky v Európe. Toto portfólio ja naozaj v centre pozornosti, keď Európsky parlament zanecháva svoje stopy v životoch miliónov ľudí po celom svete. Ja si myslím, že toto premenované portfólio stojí v centre Európskej komisie a jej práce a medzinárodné partnerstva ako pojem odrážajú našu tradíciu rozvojovej spolupráce, ale zároveň predstavujú aj niečo viac. Prinášajú príležitosť vyjadriť sa a mať svoje miesto, svoje slovo a svoj dopad pri rozvoji sveta ako rovnocenní partnery s partnerskými krajinami. Odstránenie chudoby stojí v centre našej práce musíme chudobu vykoreniť vo všetkých jej podobách a všade. Máme pred sebou množstvo práce, pretože 78 miliónov ľudí podľa OSN žije pod hranicou chudoby. A aj to je taký akýsi môj kompas, bude to môj kompas, ak uh, budem poctená funkciou komisárky. Rada by som ďalej spolupracovala na dosiahnutí 07 cieľa ako percento rozpočtu, ktoré pôjde na rozvojovú pomoc. Musíme mať skutočné partnerstva medzi seberovnými partnermi. Nemôžeme jednostranne pomáhať iným. Musíme spolu sa popasovať so svetovými výzvami a to znamená, že musíme mať lepší dialog s našimi partnermi. Ciele udržateľného rozvoja dláždia cestu k modernému uvažovaniu. 17 cieľov nám naznačuje cestu. Stačí to len porovnať tradičnou rozvojou pomocou a vidíme, že potrebujeme viac peňazí, potrebujeme viac zdrojov na rozvojovú spoluprácu. Musíme zapojiť súkromné spoločnosti a mimovládne organizácie, musia s nami spolupracovať. A zároveň musíme zabezpečiť aj zodpovednosť podnikov. A musíme zohľadňovať naše hodnoty. Nesmieme zabúdať na to, že investície prinášajú pracovné príležitosti tým, ktoré prácu nemajú. Som presvedčená o tom, že tieto globálne partnerstva umožnia mi zamerať sa na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja a e, boji proti chudobe a za odstránenie nerovnosti. To je budúcnosť, ktorú chceme spolu vybudovať. To je náš cieľ v rámci našej práce, globálnej práce pre udržateľný rozvoj. Priateľ, ja som optimistkou, súhlasím s Mahatma e, Gandhi e, a výrokom ľudstvo je ako oceán v oceáne môžu byť e, špinavé flaky, ale to ešte neznamená, že celý oceán je špinavý. A ja som presvedčená o tom, že ľudia sú dobrí a že dokážu spraviť svet lepším pre budúce generácie. A na záver chcem povedať, že som hrdá na nás a hrdá na Európu. Naša diskusia opäť raz svedčí o tom, že ak budeme spolupracovať, Európska únia bude globálnym významným hráčom a musíme toto zachovať aj do budúcna. Ďakujem pekne. A tým sme ukončili toto verejné vypočutie.